Vážené kolegyne a kolegovia, chcela by som otvoriť toto zasadnutie a rada by som privítala tých z vás, ktorí ste sa napriek všetkým opatreniam vonku dostali, pardon, napriek e, dovolenkám dostali do parlamentu. E, program na dnešné popoludne je pomerne nabitý, takže by som chcela e, sa hneď pustiť do práce. Jediná vec, ktorú spomeniem predtým, než dám slovo E, zástupcovi slovenského predsedníctva je, že by som vás chcela informovať v prvom rade o tom, že tento, toto stretnutie sa streamuje na webe a po druhé, že by sme nechceli meniť program okrem jednej drobnosti. Po e, rozprave s ministrom, hovorí pani predsedajúca Ivanom Korčokom, bude vonku e, krátka tlačová konferencia, kam by som sa ja mala odobrať na nejakých 5 alebo 10 minút, takže najlepšie riešenie bude asi, aby sme e, si urobili prestávku v tomto našom zasadnutí na takýchto 5 až 10 minút a potom eh, budem, budeme pokračovať a možno budem hovoriť rýchlejšie, aby sme potom dobehli nejaký čas. Takže pokiaľ nemáte nejaké výhrady proti tomuto návrhu, tak eh, by som sa hneď pustila do, eh, do práce a ja bez nejakých zbytočných odkladov odovzdám slovo pánovi Ivanovi Korčokovi, ktorý tu je v pozícii zástupcu slovenskej vlády ktorej, na ktorej pleciach spočinulo predsedanie Európskej únie a vystúpite už na pléne dnes mi povedal, že je ministrom zodpovedným za AVKO, e, či AVKO e, správne pre neho, to neviem, či teraz spadá do jeho portfólia, ale bude s nami každopádne spolupracovať. E, pre Slovensko je to prvé predsedníctvo, ako vieme, v parlamente, teda po letnej prestávke, že to bude predsedníctvo pomerne náročné a ja teraz mám na mysli všetky tie veci, ktoré bude treba urobiť v nasledujúcich mesiacoch a pritom už dva mesiace e, dovolenky z predsedníctva jeho času odkrojili. Takže by som chcela týmto vyzvať pána Ivana Korčeka, ktorý, ktorý je štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných záležitostí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, aby prezentoval program slovenského predsedníctva. Thank you, Madam Chair. Ďakujem veľmi pekne, pani pani predsedajúca, vážené pos- a poslanci, členovia Európskeho parlamentu a tohto výboru APKO. V prvom rade by som chcel veľmi pekne poďakovať za to, že ste ma dnes pozvali na toto stretnutie s vami a za túto možnosť e, podeliť sa s vami o priority slovenského predsedníctva. Toto stretnutie je pre mňa osobitne významné preto, lebo nie som priamo ministrom, do ktorého portfólia spada eh, oblasť eh, činnosti výboru AVKO, ale obvykle eh, predsedníctvo zastupuje osoba, ktorá nejakým spôsobom je priamo previazaná s vašim výborom. Takže sa veľmi teším na túto spoluprácu. Rád by som tiež zopakoval jednu vec, jedno ubezpečenie, a to konkrétne to, že by sme naozaj chceli veľmi úzko, intenzívne spolupracovať s Európskym parlamentom, ktorý je inštitúciou pre nás osobitne dôležitou, ak chceme splniť svoje priority. Lebo naše predsedníctvo si vytýčilo pomerne veľké ciele v oblasti legislatívnej e, práce. E, je pre nás veľmi dôležitý princíp spolurozhodovania inštitúcií a nemusím vás, hádam, ani ďalej presviečať o tom, že máme veľký záujem na naozaj úzkej spolupráci s Európskym parlamentom. Vážené poslankyne a poslanci tohto parlamentu, predtým, než sa dotknem tém, ktoré sú mm, významné a zaujímavé pre vás ako členov tohto výboru. Chcel by som e, sa s vami podeliť o niekoľko pripomienok, niekoľko informácií v oblasti, ktorá je dôležitá pre mňa. V prvom rade vás chcem informovať o tom, respektíve poskytnúť vám e, súhrnú informáciu o prioritách, ktoré si Slovensko stanovilo pre svoj nadchádzajúci semester. A ďalšia vec, e, o ktorej by som chcel hovoriť, je nadchádzajúce stretnutie hlav štátov, 27 členských štátov v Bratislave, ktoré sa bude konať e, v tomto hlavnom meste Slovenska na budúci týždeň. A najdôležitejšia časť e, tohto môjho vystúpenia, predpokladám, že aj našej výmeny informácií, sa bude týkať záležitostí, ktoré E, figurujú ako dôležité na vašom radare e, výboru AVKO. Takže v prvom rade k tomu nášmu programu predsedníctva. Možno by som e, priblížil najprv kontext, v ktorom sme prevzali predsednícke, predsednícke žezlo historicky poprvýkrát, ako už bolo povedané, ale bez toho, aby som zachádzal do nejakej hĺbkovej politickej analýzy. E, domnievam sa, že tento kontext možno najlepšie popísať ako akúsi prevladajúcu neistotu, ktorá sa šíri Európskou úniou e, už niekoľko rokov, ale iste so mnou budete súhlasiť aj v tom, že táto neistota e, dostala ďalší rozmer po hlasovaní v Spojenom kráľovstve v referende. Takže my ako predsedníctvo by sme asi ani nemohli vstúpiť do komplikovanejšieho prostredia a politického kontextu. A preto, preto sme vytvorili priority nášho programu, predsedníckého programu, na báze nejakých dvoch, troch základných princípov. Prvým e, princípom je, že ako predsedníctvo sa snažíme priniesť čo najviac matateľných výsledkov e, pre našich občanov, viditeľných pre našich občanov, pretože v časoch neistoty tí občania veľmi často strácajú dôveru v Európsku úniu a najlepším spôsobom, alebo jedným z najlepších spôsobov, ak nie vôbec e, úplne najzaručenejším receptom, je ukázať im, že robíme niečo matateľné pre nich. A toto sa deje na báze mnohých legislatívnych návrhov, v ktorých by sme chceli dosiahnuť v nasledujúcich mesiacoch nejaký podstatnejší pokrok. Ďalším riadiacim princípom nášho predsedníctva je snaha o e, prekonanie fragmentácie, rozdrobenosti a ja by som chcel e, tento princíp e, priblížiť tak, že ešte, pred, ešte niekoľko mesiacov pred hlasovaním v, v britskom referende sme ani netušili, že táto rozdrobenosť môže zajsť až tak ďaleko. Teraz nám je už jasné, že to možno je, ale mali by sme sa všetci pokúsiť to drobenie zastaviť, zabrzdiť aspoň, pokiaľ to nepôjde úplne zastaviť. Pretože to nie je len o nejaké politické drobenie, ale keď sa pozriete na rôzne oblasti európskej politiky, či už ide o jednotný trh alebo digitálny jednotný trh, e, tam, alebo energe, oblasti energetiky, na ktorú sa veľmi zameriavame, tak e, podľa môjho názoru možno povedať, E, pomerne objektívne, že táto rozrobenosť, táto fragmentárnosť prístupov je tu problém. A preto my ako predsedníctvo by sme chceli robiť maximum preto, aby sme ju minimálne potlačili, ak už neeliminovali. E, ďalej e, sú tu isté štyri tematické bloky, na ktoré by sme sa chceli zameriavať ako predsedníctvo. Prvý sme nazvali ekonomicky silná Európa a tento blok obsahuje niekoľko prvkov, je to teda akýsi zastrašujúci pojem, Prvý, prvý element sú rozpočtové otázky. Na programe máme teda veľa rozpočtových záležitostí. Je to teda pomerne nabitý e, program v oblasti rozpočtu. A druhá polovica, respektíve tak, ako predsedníctvo, ktoré e, preberá žezlo v druhej polovici roka, našim hlavným cieľom je mať e, schválený rozpočet na budúci rok. A ja som rád, že v prvých dňoch nášho predsedníctva sa nám podarilo dosiahnuť na rade stanovisko, a teraz sme začali rokovať e, v trialógu s Európskym parlamentom. A ja dúfam, že s vašou podporou sa nám podarí nájsť riešenie, podarí hľadať riešenia tak, aby sme mali nejakú istotu um, o tom, ako budeme vlastne financovať z rozpočtu naše priority v budúcom roku. Ak som hovoril, že ten program v oblasti rozpočtu je nabitý, tak e, to neznamená, že by sme si neboli vedomi aj ďalších vecí v, tejto, v tomto ekonomickom rozmere, alebo v tomto hospodárskom rozmere, preskúmanie viacročného finančného rámca. Ja dúfam, že komisia príde s návrhom čo najskôr, myslím, že je naplánované to je na budúci týždeň. A v tomto prípade pôjde o veľmi dôležitú záležitosť a dúfam, že e, nájdeme spôsob, ako zareagovať lepšie na potreby, ktoré tu existujú, alebo politické výzvy, e, ktorým čelíme, či už je to zvýšením flexibility alebo nejakým zjednodušovaním, ale určite je to e, veľmi dôležitá súčasť našej práce. E, v rámci tohto, tohto e, všeobecného bloku Ekonomicky silná Európa by sme chceli tiež vyjadriť záujem dosiahnuť pokrok v jednej z, vla, v jednej z vlajkových oblastí, vytvorenie ktorou je vytvorenie um, únie kapitálových trhov, čo je veľmi dôležité okrem iného aj pre malé a stredne veľké podniky, pre ktoré bude takáto únia znamenať lepší prístup ku kapitálu. A je to preto veľmi dôležitý nástroj, ak chceme podporiť tvorbu pracovných miest a rast v Európe. A jedna vec, ktorá uh, ešte stále podľa nás je prioritou, aj keď reálne musíme uh, prihľadnúť na to, čo je možné je záležitosť eh, istého pokroku v procese stabilizácie Európskej menovej hospodárskej únie. Eh, toto bude veľmi komplikovaná úloha vzhľadom k existujúcim okolnostiam, ale môžem vám povedať, že my ako člen eurozóny, eh, ako krajina, podporujeme kroky, ktoré v tejto oblasti sú potrebné máme tú určitú nedotiahnutú vec, prvú fázu teda e, správ piatich predsedníctiev, alebo pardon, správ piatich predsedov, ale mali by sme e, si jasne načrtnúť, ako budeme napredovať v oblasti, osobitne teda na oblasti ekonomickej koordinácie, vrátane koordinácie v daňovej oblasti. Ďalšia, ďalší košík, tak povedať, tematický, ktorý sme si vybrali z tých štyroch, e, nesie názov moderný, moderný jednotný trh, kde sú pre nás dôležité dve oblasti. Na jednej strane energetická únia so všetkými svojimi piatimi rozmermi, kde počas nášho pol roka budeme e, prihľadať najmä na rozmer bezpečnosti, teda je tu spomenutý konkrétne rozmer bezpečnosti dodávok plynu, transparentnosť medzivládnych dohôd, e, sme si samozrejme vedomí a chceme eh, riešiť eh, prioritne aj balík týkajúci sa klimatických eh, cieľov v nadväznosti na energetiku. Ďalej v, tomto, v tejto oblasti jednotného trhu sa chceme zaoberať návrhom revízie jednotného trhu digitálnych služieb alebo digitálneho trhu. Potom je tu cezhraničná prenosnosť dát, elektronický obchod, E, geografické blokovanie a e, veľkoobchodné roamingové sadzby. A tu e, ide o oblasti, ktoré sú tradične zaujímavé pre Európsky parlament, kde spolupráca s EP bola tradične vynikajúca. Tretí blok z tých štyroch sa týka výzvy migrácie a ja nechcem zachádzať do nejakých veľkých detailov, ale môžem povedať, že sa pokúšame nájsť správnu formuláciu tejto časti z tohto bloku našich priorít a um, preto nehovoríme len o migrácii, ale ten plný názov je udržateľná migrácia a azylová politika. Podľa nášho názoru migrácia ako taká nie je problém, je to fenomén, je to jav, s ktorým žijeme stáročia, eh, desaťročia a je to jav, ktorý neodíde, ale napriek tomu by sme sa mali snažiť o to, aby tento jav bol udržateľný je tu istý rozmer, ktorý vnímame najmä v uplynulých rokoch, ktorý podľa nášho názoru obsahuje prvky neudržateľnosti strednodobej a dlhodobej, pretože počet konkrétne nelegálnych migrantov, ktorí prichádzajú do Európskej únie, e, ten je práve takouto neudržateľnou neudržateľným prvkom. Takže by sme chceli dosiahnuť pokrok v takých dôležitých prvkoch ako um, agentúra pre Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž a z hľadiska Slovenska je samozrejme prioritou sfunkčniť túto službu. Tá, tá legislatívna časť činnosti bola vykonaná, teda legislatívna báza existuje, ale bude treba rozbehnúť túto službu v praktickom ohľade. A mm, poslednou z tých štyroch oblastí je tzv. globálne zapojená Európa a toto je oblasť, ktorá je podľa môjho názoru veľmi dôležitá a my by sme chceli hlásať ambíciu Európy byť globálnym hráčom a globálnou silou z hľadiska samozrejme obchodu. A ak mám byť úprimný, keď som prezentoval naše priority e, konferencii výbor, predsedov výborov Európskeho parlamentu, tak som povedal, že nebudeme počas slovenského predsedníctva hovoriť o e, osude T-typu, e, o CETA alebo o štatúte trhovej ekonomiky Číny, ale v, v tej klíme, aká momentálne panuje, tak vidíme už teraz, že v oblasti T-typu by sme potrebovali interné rokovania na úrovni rady o tom, ako ďalej riešiť napríklad otázku teda T-typu ako takú. Takže pre, takže bude sa konať neformálna rada pre obchod v Bratislave v 3. týždni septembra a dúfam, že na tejto neformálnej rade prebehne aj širšia politická debata o tom, ako v oblasti rokovaní o TTIP napredovať. E, dohoda CETA je veľmi dôležitá a ja dúfam, že tento proces budeme schopní ukončiť do nasledujúceho samitu medzi Kanadou a Európskou úniou. A veľmi citlivá záležitosť štatútu trhovej ekonomiky, respektíve toho, ako riešiť našu, náš záväzok e, akceptovať, uznať a akceptovať tento trhový štatút Číny. E, je záležitosť, ktorá bude mať veľký dopad na členské štáty. Je to veľmi citlivá záležitosť a preto si v prvom rade musíme formulovať, aký záväzok v tejto oblasti máme, aké sú naše povinnosti. A tým sa, dámy a pani, dostávam k druhej časti tohto svojho vystúpenia, ktorá môže byť e, pre vás relevantnejšia. Ide o nadchádzajúce stretnutie hlav e, štátov, 27 členských štátov v Bratislave, ktoré sa bude konať budúci piatok v hlavnom meste Slovenska. A ja si myslím, a znova to hovorím bez toho, aby som zachádzal do nejakých hlbších úvah o Británii, Brexite a o príčinách, ktoré vedli k tomuto výsledku. Ja si myslím, že o tom sa môžeme zmeniť v diskusii. Ja by som chcel povedať inú vec a to, že ak sa pozrieme na proces, ktorý by mal nastať, tak ešte stále E, pracujeme na báze toho, čo oznámil, oznámila premiérka Teresa May, keď vyhlásila, že očakáva notifikáciu Spojeného kráľovstva koncom roka alebo začiatkom budúceho roka. Ja si myslím, že dovtedy naše stanovisko, ako bolo dohodnuté 29. júna, na stretnutí, neformálnom stretnutí 27 členských štátov, kde padla dohoda, že nebudú žiadne rokovania bez e, notifikácie e, Spojeného kráľovstva o jeho úmysle vystúpiť z Európskej únie. Tak popri tomto všetkom sa domnievam, že v Bratislave by mala byť ponúknutá príležitosť hlavám štátov, aby rozbehli hlbšie, dôkladnejšie diskusie o budúcnosti európskeho integračného procesu, lebo Spojené kráľovstvo, teda jeho hlasovanie, bolo hlasovaním o osude krajiny v Únii či mimo nej, ktoré vyšlo tak, ako vyšlo. A ja teraz e, neformulujem stanovisko rady, ale z pohľadu nášho štátu, našej krajiny, Tiež sa týmto e, referendum do istej miery determinuje budúcnosť európskeho projektu. A nemali by sme ignorovať fakt, že vnímame to, že mnohí občania v našich krajinách sa ozývajú a upozorňujú na e, svoje výhrady a obavy z toho, či Európska únia dokáže robiť veci, ktoré sú pre nich dôležité. Takže bratislavské stretnutie by malo začať proces akejsi reflexie, ktorý by mal prebiehať formu otvoreného, úprimného dialógu, v ktorom by prebehla diagnoza stavu a zároveň by sa malo hľadať smerovanie, ktorým sa pôjde v budúcnosti. A v budúcom roku, v marci, by tieto rokovania mali vyplynúť do určitého Eh, rozhodnutia, budeme si pripomínať 16. výročie eh, rímskych zmluv. No a v Bratislave by sme teda mali začať hľadať akési spoločné východiská pre rokovanie o tom, čo je pre nás všetkých spoločné. Eh, a to najmä preto, lebo občania očakávajú, že Európska únia bude fungovať lepšie než doteraz, z ich pohľadu. A my na Slovensku sa domnievame, že jedna z oblastí, kde potrebujeme Európy viac, je práve vnútorná bezpečnosť. Ja sa domnievam, že z pohľadu toho, čo sme na nešťastie pozorovali v uplynulých rokoch, tie rôzne tragické udalosti a útoky, teroristické útoky v celej Európe, tak tohto pohľadu je našou povinnosťou skúmať, čo v tejto oblasti vnútornej bezpečnosti môžeme spoločne robiť viac a lepšie, pričom by to zase nemalo byť úplne oddelené od vonkajšej bezpečnosti alebo nejakých rokovaní o vonkajšej bezpečnosti. A druhou, druhým rozmerom, ktorý je veľmi dôležitý, je, je migrácia. A ja dúfam, že dospejeme aspoň k nejakej dohode, ku konsenzu, že migrácia môže byť udržateľná len vtedy, ak sa opätovne chopíme oprát ak sa nám podarí znížiť počet nelegálnych migrantov prichádzajúcich do Európy. A zároveň um, jedným z najvýznamnejších uh, spôsobov, ako toto dosiahnuť, je dôkladná ochrana vonkajších hraníc. Ja si myslím, že v Bratislave by sme na tomto mohli sa zhodnúť. Uh, mohlo by to byť teda jedným z východisk. A tretia oblasť je hospodárstvo. V oblasti ekonomiky hovoríme o budúcnosti našej obchodnej politiky a tieto rokovania by tiež mohli prebiehať z toho pohľadu, že už isté skúsenosti máme z rokovaní o dohode TTIP, o CETA a e, znova musí vždy e, toto naše uvažovanie vychádzať z toho, čo si myslia naši občania, teda aký je ich pohľad na to, či takéto dohody sú nevyhnutné pre naše hospodárstvo. Takže ja dúfam, že Bratislava bude začiatkom naozaj úprimného rokovacieho procesu, aj keď e, dúfam, že Bratislava nebude, nerozbehne taký ten, takúto tradičnú výmenu správ medzi dvomi e, tábormi, jedným, ktorý požaduje viac Európy, druhým, ktorý požaduje menej Európy. Ja si myslím, že toto tradičné rozdelenie by sme mali prekonať a mali by sme uvažovať naozaj o tom, čo sa stalo, prečo sa to stalo, v akých oblastiach e, by sme mali e, napriamiť svoje sily. A ďalej, vážené poslankyňa, poslanci, člena takto výrob, by som vám chcel povedať, že som si plne vedomý e, významných oblastí a záležitostí, ktoré spadajú do vášho portfólia v tomto výbore. Veľmi stručne medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva. Naše predsedníctvo, slovenské predsedníctvo, je prvé, ktoré mm, bude implementovať plný cykl, alebo celý kompletný cyklus e, programovania, medzi inštitucionálne programovania. A tento, či budúci rok budeme e, budúci mesiac budeme hovoriť o um, liste, ktorý bude formulovaný na základe e, správy o stave únie Žana Claude Junckera. A tiež chceme spolupracovať s Európskym parlamentom na spoločnej deklarácii o legislatívnych prioritách, kde sme si plne vedomi toho, že máme určité spoločné e, záujmy, alebo mali by sme zosúľadiť svoj prístup, aby sme dosiahli svoje cieľe. A ďalej na rade interne pracujeme na tom, aby vznikli isté praktické predpoklady um, alebo aby, aby boli formulované praktické ohľady uzatvárania medzinárodných e, zmluv toľko k medziinstitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva. Ďalšou oblasťou, ktorá vás iste zaujíma, je transparentnosť. A my v tejto oblasti čakáme na návrh komisie o povinnom registri transparentnosti. Ja by som len chcel počerknúť, že je veľmi dôležité, ehm, aby sa agenda transparentnosti presadzovala vo všetkých oblastiach, a to nielen z hľadiska práce tohto výboru, ale aj ehm, celého procesu tvorby legislatívy a uplatňovania práva. A aj v tejto oblasti Očakávame e, návrh komisie o e, tomto povinnom e, tra- registri transparentnosti. Ďalej právo Európskej únie, ktoré sa týka volieb. Ja nikoho neprekvapím, budem otvorený. My si uvedomujeme, že je tu veľmi zložitý zoznam priorít vo vašom návrhu v každom členskom štáte sú na niečo mm, citliví, aj v Európskom parlamente sme to videli v nedávnom stanovisku, ktoré bolo predložené. Ja sa domnievam, že otázka, ktorú my ako predsedníctvo spoločne s vami chceme zodpovedať, je následovná. Bolo by realistické, možné, keby sme aspoň čiastočne sa dohodli na niektorých bodoch, na niektorých zložkách tohto veľmi citlivého návrhu? Bol by som rád, keby ste mi poskytli určitú spätnú väzbu teraz. Čo si o tom myslíte? My vieme, že tu tlačí čas na nás. Máme tu ale teraz určitú príležitosť ale čas beží veľmi rýchlo, takže táto príležitosť tu už jedného dňa nebude. Zároveň musíme dbať na to, aby každá prípadná dohoda bola implementovateľná, aby sme boli schopní presadiť ratifikáciu na národnej úrovni. Chcem vás ubezpečiť, že my si uvedomujeme všetky tieto citlivé aspekty a pracujeme na tom priebežne. Prvý deň nášho predsedníctva sa konala na túto tému pracovná skupina rady a po letnej pauze sa konalo ďalšie zasadnutie mm, pracovnej skupiny, takže môžem vás ubezpečiť, my nesedíme so založenými rukami, pracujeme priebežne na tomto a uvedomujeme si neustále, že je to aj pre vás veľmi dôležité. Právo Európskeho parlamentu vyšetrovať, to je ďalšia záležitosť, pani predsednička. Koncom holandského predsedníctva sme dostali list s neoficiálnym dokumentom. Konala sa prvá výmena názorov na pracovnej skupine. Zdá sa, že veľké nadšenie na rade zatiaľ nezavládlo pokiaľ ide o túto tému. Myslím, že sa musíme najskôr stretnúť, naši zastupcovia a spravodajcovia, aby sme si navzájom objasnili, čo vlastne sa skrýva medzi vecami, ktoré uvádzate vy vo vašom dokumente. My ako predsedníctvo rády signalizujeme, že sme otvorení, chceme sa tomu venovať, ale zdôrazňujem, je to veľmi zložitá téma pre radu. Vážení poslanci, vážené poslankyne, vážení členovia výboru AVKO, pani predsednička, myslím, že som prekročil tak či tak svoj čas. A som si istý, že vás zaujíma ešte oveľa viac vecí, ale prosím, eh, berte toto ako symbol mojej ochoty alebo prejav mojej ochoty spolupracovať s vami a angažovať sa na politickej úrovni. Pokiaľ ide o eh, ten legislatívny eh, návrh o voľbách alebo právo vyšetrovať. Nenechám to len na mojich kolegov vo formácii Rady GAK. Ja budem aj osobne pracovať pretože e, je veľmi potrebné, aby aj vy ste komunikovali e, s ľuďmi na národnej úrovni, tak aby sme sa dokázali dohodnúť aspoň na e, časti tej volebnej legislatívy. Pani predsednička, toto je všetko z mojej strany na úvod. Chcem sa vám samozrejme vopred poďakovať za spoluprácu. Som si istá, že bude dobrá. Až do konca tohto roka. Ďakujem, pán minister, hovorí predsednička. Kolegovia, kolegyne, ktorí sa chcete vyjadriť, prosím, čo najstručnejšie. Máme len 15 minút, ktoré nám ostávajú na toto, na otázky a odpovedi. Georgi Šopflin, nech sa páči. Príjemné popoludne, pán minister. Ďakujem za to, že ste prišli medzi nás. Neboli ste ďaleko, samozrejme. Vítam vás v mene výboru aj v, samot, v mene samotného Európskeho parlamentu. Ja mám veľmi veľa otázok, ale nebudem ich klásť všetky. Ale poviem ich, prebehnem nimi telegrafickou formou. Vy ste hovorili o fragmentácii. Myslím, že musíme rozlišovať medzi fragmentáciou a odlišnosťami v prístupe Európska únia veľmi úspešne urobila jednu vec, vie riešiť konflikty. To sa jej podarilo v minulosti a myslím si, že aj keď sú veľmi odlišné názory, ako teraz v súčasnosti Európska únia to vie prekonať. Sú samozrejme hranice, to nám ukázal Brexit. Druhá vec, hovorili ste o tom, že máte veľmi nabitý program. Mohli by ste povedali niečo viac o e, téme governance ako to má fungovať governance, riadenie, správa riadenie, z politického a ústavného hľadiska mám na mysli, pretože na občanov toto vplýva. A teraz udržateľná migrácia a riadenie azylovej politiky. To, čo ste povedali, znie veľmi pozitívne. Ja neviem, čo vlastne znamená to slovo sustainable. Je to fascinujúce. Asi sa to dozvieme po bratislavskom samite. Ale niektoré členské štáty toto vnímajú ako konflikt medzi právomocami členských štátov a právomocami Európskej únie. Takže kde tu zapadá vlastne, do akého kontextu tu zapadá tá udržateľnosť, tá sustainability. No a takisto ste hovorili o úrovni, o, o Európe, ktorá koná na globálnej úrovni. Vy ste asi hovorili najmä o obchode, ale sú to aj politické a bezpečnostné aspekty. A ako som povedal, Európa je dobrá v riešení konfliktov, ale neviem, či sme sa už zamýšľali vážne nad riešením konfliktov medzi Európou a mimo európskymi štátmi, a konflikty, exporty konfliktov a tak ďalej. E, bol by som zvedavý, či sa zamýšľate aj nad touto zložkou Európy v globálnom kontexte. E, vnútorná bezpečnosť je veľmi dôležitá, samozrejme. A e, ja by som nehovoril, že sa začala nová studená vojna. Niektorí analisti, najmä v USA, o tom už hovoria ale nehovorím o ľuďoch z jednej konkrétnej politickej strany, ale aj serióznejší e, teoretici to už povedali. Ale v, ka, jasné je v každom prípade, že musíme niečo robiť s touto medzinárodnou situáciou a chcem vedieť, či sa bude tomu venovať Bratislavský summit. No a ďalšia vec, keď ste hovorili o Brexite, čokoľvek to znamená, Dúfajme, že premiérka May uh, vie, čo vlastne znamená Brexit. Povedala, že Brexit znamená Brexit. Nikto to možno ešte nevie, ale e, chcem niečo vedieť o tom, aký, e, aké dopady bude mať Brexit napríklad na Severné Írsko, na Škótsko, na ďalšie európske štáty. Čo sa bude diať? Tie dopady Neviem, toto už možno nebude vyloženie súčasť vašej agendy, vášho predsedníctva, ale možno by ste mali na to už pripravovať. Ďakujeme ešte raz za to, že ste prišli. Ja si pamätám, na naše prvé predsedníctvo nebolo jednoduché, ale želám vám všetko dobré. Pani Breso bude ďalšia rečnička, čo najstručnejšie, prosím. Eh, Ďakujem, pani predsedníčka. Vítam vás, eh, pán štátny tajomník. My potrebujeme viac času. Nemáme dnes e, dostatok času na túto diskusiu k dispozícii, musím na to poukázať, ale e, je to bohužiaľ tak. Takže zareagujem na niektoré veci, ktoré ste spomenuli. Jeden z problémov je možno to, že táto situácia je veľmi komplexná, veľmi zložitá. Európska únia funguje veľmi zložitým spôsobom a občania tomu celkom nerozumejú. A prejavom toho je, že máme tak veľa dokumentov, správa piatich predsedov, pracovný program komisie, pracovný program každého predsedníctva rady a tak ďalej. Môžeme predložiť celý zoznam dokumentov Európskej únie, ktoré schváľuje napríklad Európsky parlament, ktoré schváľuje Európska rada. Nemáme nejakú jasnú cestovnú mapu, niečo, čo by sme mohli prezentovať, kde by bolo uvedené, čo vlastne chceme dosiahnuť. Možno by bolo dobré e, jasnejšie komunikovať s občanmi a s médiami a vysvetľovať také hlavné body toho, čo vlastne my robíme. E, možno by ste vy také niečo mohli e, urobiť, vysvetliť presne, čo chcete dosiahnuť do, vášho, do konca vášho predsedníctva. Vy ste spomenuli tie najdôležitejšie veci, najmä v obla- napríklad v oblasti migrácia, vnútorná bezpečnosť. Bolo by dobré vedieť, um, ako to chcete zrealizovať počas vášho predsedníctva a ako bude vyzerať ďalší postup, aby to nevyzeralo, že každý raz sa začína úplne od nuly e, s diskusiou. To je teda taký môj podnet. Rada, komisia, parlament, všetci by sme sa mali donútiť zhodnúť sa na veľmi jednoduchom pracovnom pláne, ktorý by obsahoval len pár vecí, a to by európskemu občanovi ponúklo mm, niečo oveľa pochopiteľnejšie, zrozumiteľnejšie. Kolega Schöpflin už povedal, že sú tu otázky, ktoré sa musia dojasniť, čo znamená napríklad Brexit vôbec. V podstate, keď budeme mať nejakú cestovnú mapu Brexitu, tak to možno potom lepšie budeme chápať. Takže takéto veci je potrebné naozaj si objasniť. No a ešte jedna vec, ktorú som už v minulosti spomínala, poviem to len stručne teraz, rýchlo. My realizujeme vyšetrovania financovania európskych strán na úrovni EÚ. EU pravdepodobne nelegálneho financovania. Máme troch expertov, ktorí nám majú pomáhať. Toto sú otázky, na ktoré sú občania naozaj zvedaví. Musíme jasne zodpovedať otázku, či došlo k zneužívaniu finančných prostriedkov. E, ďakujem. Ja. Jo Leinen, nech sa páči ďalší rečník. Ďakujem pani predsednička, pán ambasador. E, hovorí rečník, e, ďakujem za váš príspevok. Ja môžem do veľkej miery súhlasiť s tým, čo ste povedali. Dobre ste popísali situáciu, v ktorej sa nachádza práve EÚ a tá situácia je naozaj dramatická. Nie je len o to, že máme odlišné názory a stanoviska, ale dochádza naozaj k až tak povediac k rozpadu môžeme konštatovať, že princípy, na ktorých spočíva EÚ, sa rozpadajú. Európska únia je spoločenstvo práva a za posledných 60 rokov um, európske uh, zákony boli akceptované, ale teraz v Maďarsku napríklad sa pripravuje referendum proti zákonu EÚ. Uh, v Poľsku odmieta vláda uh, akceptovať princíp delby moci, demokratický princíp. V um, No a e, sú tu ďalšie veci, nefungovanie vnútorného trhu a tak ďalej. A ja si myslím, že v Bratislave, v Bratislave naozaj e, bude veľa tém. Neviem už, či máme všetci rovnakú e, predstavu o EÚ. Myslím, že naše názory sú veľmi vzdialené teraz, e, čo sa týka EÚ a musíme sa snažiť trochu sa zblížiť. E, pokiaľ ide o Bratislavu, ak chceme vyslať nejaký signál občanom, vy ste povedali, že potrebujeme EÚ kvôli vnútornej a zahraničnej bezpečnosti. To sú veľké témy, samozrejme. Ja som sa práve vrátil z Marsej. Letel som tam v piatok a Schengen, musím povedať, už neexistuje. Ja som čakal v rade na kontrolu hodinu, čiže Schengen už naozaj um, nefunguje. Takže ide o to, a aby sme boli schopní kolektívne organizovať bezpečnosť a či sme schopní. No a posledná e, vec, ktorú ste spomenuli, komunikovať Európu. Myslím, že politická trieda robí strašne veľa chýb, nikto nehájí, nikto nechráni Európu a populisti a nacionalisti teraz majú naozaj ľahký terč, pretože nikto sa nesnaží obhajovať Európu. Povedali ste veľa o volebnom práve, pani Hübner je spravodajkyňa. Rada nemá veľkú chuť na túto tému nemá eh, ani chuť na nejakú vyšetrovaciu právomoc Európskeho parlamentu, ani eh, nie je nadšená zlepšením európskych volieb. Ehm, iniciatíva k transparentnosti, takisto tu nie je veľký entuziasmus, čiže rada by si naozaj sama mala položiť otázku, či chce ďalej budovať túto Európsku úniu, alebo či chce sa ďalej rozpadať v nejednotných názoroch. Ďakujem. Ďakujem. Všetky otázky naraz? Takže pani Pagazaur, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedničko, veľmi stručne. V prvom rade by som chcela privítať eh, predstaviteľov predsedníctva, ehm, čo je veľmi vhodné, lebo eh, jedna časť eh, tej našej práce a tých ich priorit sú v súľade alebo na seba nadvezujú. Ja som veľmi rada, že tu máme dvoch alebo že sa spomenuli dve veci dôležité pre AVKO, veci, ktoré sú zásadné, ale niektoré z tých problémov, ktoré ste spomenuli, tie súvisia do veľkej miery s tým, ako premieňať európske prostriedky efektívnejšie na reálne výsledky, ktoré e, občania uvidia. Aj my sa touto vecou zaoberáme a e, ďalej je tu otázka pohľadu na Brexit ako e, tej, tej prelomovej záležitosťou Európe. A potom je tu otázka globálnej pozície Európy. A táto otázka e, tá priamo implikuje, že tu hovoríme o niečom väčšom než členské štáty. A tu kolega hovoril o um, inteligencii, ktorá sa bežne objavuje v diskusiách parlamentu. A členské štáty um, teda myslí sa tým e, spravodajstvo alebo spravodajská informácia. Členské štáty často tie svoje spravodajské informácie by mohli poskytnúť, ale neposkytnú a pritom by mohli pomôcť e, spoločné veci. Tie rizika a e, protivníci, ktorí proti nám stoja, tí fungujú veľmi efektívne z pohľadu dosahovania svojho cieľa a, za, a teritoriálna dosahu a my sa jednoducho musíme spojiť na to, aby sme bojovali proti tomuto efektívnemu nepriateľovi. A preto by sme potrebovali, aby ste v Bratislave vydali absolútny signál, alebo vyslali absolútny signál e, dôvery a dôveryhodnosti voči občanom, e, minimálne v tom, že budeme spolupracovať napríklad pri výmene spravodajských informácií, alebo že budeme venovať pozornosť krízam, ako je napríklad kríza utečencov, respektíve otázke ekonomického vládnutia a z pohľadu demokracie a efektívnosti politík výbor AVKO má k týmto veciam čo povedať buď v rámci alebo mimo súčasn- rámca súčasných zmluv. Takže my vám želáme naozaj veľa úspechov a dúfame, že budete mať odvahu a že dosiahnete úspech. Ďakujem. Ramon Jauregui. Gracias, Ramon Chaurik. Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcel povedať tri veci. V prvom rade eh, jedna téma, ku ktorej ste sa nevyjadrili, ale mne príde táto téma veľmi dôležitá v Európe. V súčasnosti vy ste povedali, že, alebo teda ja si myslím, vy ste to naznačili, že je momentálne určité rozhorčenie eh, v Európe ohľadom hm, daňových záležitostí. Jedna krajina, Írsko, to, to, aby sa úspech jednej firmy premietal, alebo teda rozdeľoval do iných krajín, to pre niektorých je nepriateľné. A my potrebujeme mať istotu v tom, že Európska komisia, konkrétne pán Moskoviči, navrhol opatrenia, pri, popri tých, ktoré už, už, už sú, aby krajiny mali, povol, mali povinnosť informovať o daňových e, dohodách s veľkými firmami, teda to Írsko bolo spomenuté ako prípade, tieto veľké firmy nachádzajú útočisko a Írsko neinformuje zbytok krajín o tom, e, čo tie firmy tam platia, pričom to môže byť pokojne 1% e, zisku týchto veľkých firm. A to je nepriateľné. Európa by mala reagovať na, toto, na túto otázku vyhýbania sa e, daniam takýmto spôsobom. Na toto by mala reagovať. A e, Ďalšia vec, európska. Vy ste teda povedali, že Európa musí lepšie chrániť svoje vonkajšie hranice. Je to naozaj veľmi naliehavé z hľadiska imigrácie, ale e, nebude žiadnej kontroly, ak e, nebude existovať e, ak, ak nebudú existovať legálne dvere. Kontrola jednoducho je možná len ak budú existovať dvere, ktoré budú, môcť, ktoré budú umožňovať tak legitímny vstup, ako aj legitímny odchod. Bez toho jednoducho nie je čo kontrolovať, pretože ak to budeme robiť bez tých dverí, tak jednoducho nás zaplaví celý zbytok sveta. Jednoducho áno, vnútorná, e, vnútorná bezpečnosť vyžaduje previazanosť na vonkajšiu ochranu, ale znamená to, že ak chceme mať ochranu hranice, musíme zriadiť aj e, legitímne dvere do únie a z únie. A ďalej, aby som, tretia vec, aby som e, chcel poďakovať Slovensku za záujem, ktorý vyjadrilo vec, v ktorej ja som bol spravodajca. Chcem poďakovať štátnemu tajomníkovi a zástupcom vlády, ktorí so mnou boli v júli, e, vlastne pár dní po tom, čo e, sa Slovensko ujalo predsedníctva a e, my sme požiadali vlastne Slovensko o stretnutie, aby sme mohli informovať sa vzájomne o našich politických záujmoch. A ja musím povedať, že už dva roky sme sa takto nestretli s radou. Zatiaľ sa nám to poriadne nepodarilo a ak takéto stretnutia e, začnú prebiehať, tak si myslím, že to bude novum a bude to veľmi vítané. Richard, I would like to inform... Richard, chcela by som vás poinformovať, že e, chápem, že všetci e, po dlhej letnej prestávke radi dlho rozprávame, ale Chcela by som teraz sa prihovoriť teraz k asistentom a k teda ostatným, že 14, e, teda o pol piatej budeme hlasovať. Musíme sa naozaj snažiť dodržiavať e, e, časové sloty pre dnešné zasadnutie, takže teraz Richard. Ďakujem veľmi stručne, iba jeden bod. Spomenuli ste že vláda Spojeného kráľovstva pravdepodobne spustí článok 50 až v eh, začiatkom budúceho roka. To ma samozrejme neprekvapuje. Nie je to žiadna maličkosť. Eh, vláda zatiaľ nemá žiadnu predstavu, ako by si želala eh, rokovať o alternatívach členstva v e Je tam veľmi dlhý zoznam tém, veľmi dlhý inventár eh, problémov, ktoré vlastne vyvstávajú každý deň a ktoré sa budú musieť vyriešiť. A preto je to vlastne v záujme každého, aby tento inventár bol úplný a aby ľudia na oboch stranách si mohli na základe toho vytvoriť svoju rokovaciu pozíciu ale e, aj preto, že vlastne e, britská vláda e, tu ešte nevyriešila jeden kľúčový bod, teda či chce rokovať o tom, či má zostať v vnútornom trhu a tam ale musíte akceptovať všetky pravidlá, ako aj voľný pohyb, alebo či chce vystúpiť úplne. A v tomto e, prípade by sme tu mali celné a regulačné e, bariéry, ku ktorým by došlo e, vo vzťahu k nášmu najdôležitejšiemu exportnému trhu, čo by malo samozrejme veľmi veľké negatívne dopady. Je to veľmi zložitá voľba, sú na to od, odlišné náhľady vo vláde. Ešte si táto nezjednotila svoj prístup, to sa vlastne aj e, nebolo to jednotné ani pred referendum, tento názor ako pokračovať, takže Určite e, sú ľudia, ktorí e, hlasovali za lív, ale tí vlastne menia názor, že to, čo sa deje, nie je to, čo si želali. Možno si Británia potom v určitom momente rozmyslí svoj postup a bolo by dôležité, aby sme potom nemali zatvorené dvere je eh, teda dôležité, aby aj tí, ktorí chcú opustiť EÚ, si uvedomili, že je potrebné eh, eh, ponechať si tu dostatok času. Je to dôležité pre všetkých, aj pre zvyšok EÚ. Nemôžeme sa jednoducho unáhľovať. Sú to naozaj veľmi komplexné záležitosti, ktoré treba vyriešiť. Treba si ponechať toľko času, koľko bude potrebné. A ak by k tomu teda naozaj došlo, že Británia e, vystúpi, treba, aby sme zabezpečili, aby to e, vlastne bolo e, úspešné, pozitívne pre obe strany. A tiež dohoda, ktorá by sa mala dosiahnuť, ak sa teda dosiahne, o dva roky by mala E, by, by mohla aj stanovať neskorší dátum pre brex, e, Brexit. Je to v záujme oboch strán, aby jednoducho tento proces bol čo najhladší a ak by to viedlo k zmene pozícií v poriadku, ale ak aj nie, tak je dôležité, aby to bolo čo najviac preplánované, čo najlepšie preplánované. Ďakujem a teraz Pedro Silva Pereira ako posledný rečník. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. A dve stručné otázky. Pokiaľ ide o príslušnosť teda e, tohto e, e, výboru, Nebudem sa zvedlená na to. Chcel by som spomenúť aj s teda vyjadreniami slovenského predsedníctva. Chcel by som sa zaobrať aj systemickými problémami E, pokiaľ ide o ľudské e, práva v mnohých e, členských štátoch EÚ. EÚ nemá problémy len v oblasti rozpočtu alebo v ekonomickej oblasti či s imigráciou, ale naozaj má problémy aj systemickej povahy v oblasti ľudských práv. A aké mechanizmy reakcie tu EÚ má. A E, ktoré chce použiť na ochranu svojich e, základných hodnôt. Ehm, ako e, tieto hodnoty chce presadzovať? Ako hodnotíte túto situáciu? A myslíte si, že aktuálne mechanizmy, ktoré máme k dispozícii, nám budú postačovať? Nepotrebujeme energickejšiu reakciu Európskej inštitúcií, pokiaľ ide o hájenie ich hodnôt. No a moja ďalšia otázka sa týka témy migrácie. Aj tu opäť ide o základné práva, základné práva migrantov a utečencov. Hovorili ste o politike, e, ktorá musí byť trvalo udržateľná v tejto oblasti, politike pristahovalectva. E, zdá sa mi, že tam e, chcete spomenúť potrebu vyriešiť kontrolu hraníc. A to samozrejme je dôležité, bolo dôležité aj v diskusii ohľadom Brexitu. Ehm, súvisí to aj s Európskou eh, pohraničnou strážou. No a ako to vyzerá so zodpovednosťou pri prerozdeľovaní utečencov? Slovenské predsedníctvo má nejaké plány aj v tejto veľmi dôležitej oblasti? Ďakujem. No, myslím, že by ste potrebovali pravdepodobne 3-4 hodiny na to, aby ste odpovedali na všetky tieto otázky, ale určite sa vám to podarí aj za 5 minút. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Áno, teraz tá, e, príde tá najťažšia e, časť e, pre mňa ja som e, totižto e, sa plne sústredil na vaše otázky a vôbec som nerozmýšľal nad tým, ako by som e, mal na ne odpovedať. Pán Šupflin, k tým otázkam, ktoré ste položili, samozrejme, ja, je to oveľa viac otázkach než obchod. Ja som spomenul obchod, pretože patrí k tým dôležitým témam, ale v našich prioritách sme spomenuli aj, že sa chceme zaoberať aj ďalším e, postupom v oblasti rozširovania a ja vás tu určite nebudem chcieť vystrašiť, nepoviem, že Slovensko by e, naivne tlačilo tento proces dopredu. Nie, našou úlohou je jasne e, popísať kandidátským krajinám, čo majú urobiť, aby postupovali tým smerom, ktorý si želajú ale my samozrejme sme krajinou, ktorá podporuje rozširovanie. Sme presvedčení, že je to e, jeden z najefektívnejších nástrojov na stabilizáciu nášho susedstva, ktorý máme k dispozícii. A teda k ďalšej otázke by som týmto prešiel e, riešenie konfliktov. Ako viete, Federica Mogherini navrhla na Európskej rade v júni e, globálnu stratégiu. Teraz e, tento proces pokračuje. Nebudeme tu mať teraz iba globálnu stratégiu, ale chceme tu mať aj pod stratégie týkajúce sa náš, e, krajín, nášho priameho susedstva. A moja stručná odpoveď tu by e, e, bola, že slovenské predsedníctvo e, sa tiež zaoberá týmito dôležitými otázkami. Spýtali ste sa na riadenia. Ja som sa chcel spýtať, či myslíte hospodárske riadenie, lebo to je naozaj komplexná oblasť, ktorú ste načetli. My ako predsedníctvo chceme čo najviac Eh, sa venovať aj vzťahom medzi oboma eh, spoluzákonodárcami. To nám totiž to pomáha eh, vám aj nám, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky, pokiaľ ide o naše priority. A ja si myslím, že to je naozaj v našom spoločnom záujme, takže je to politický proces a pre nás to aj znamená, ako najlepšie implementovať medzi inštitucionálnu dohodu. A teraz preskočím rýchlo k pani Breso a rýchlo odpoviem. Myslím, že e, čo skoro e, vymenujeme zástupcu jednotnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať e, toto politických skupín. Neviem, či smiem klásť otázky bez teda možnosti odpovedí, ale určite sa potom vyjadríme aj k vášmu výboru, ako budeme chcieť postupovať v tejto tematike. E, čo skoro sa teraz začiatkom budúceho roka začne e, implementovať nová legislatíva, ale určite sa e, viem, že sa už hovorí aj o jej zmene. Táto sa zaobrá hlavne otázkou, ako financovať politické E, skupiny, politické strany. Pani Breso, áno, určite áno. Zaostávame a chýba nám e, jasné posolstvo nejakej, e, nejakej vízie, ktorú by potrebovali naši občania. Boli, boli by sme radi, Eh, keby Bratislava sa stala naozaj, eh, keby sa tam prijal nejaký úspešný záchranný plán eh, pre všetko v Európe, to sa pravdepodobne teda neudeje, ale je dôležité, že by sme sa mali dopracovať ku koncenzu aspoň v priebehu šestich mesiacov do marca budúceho roku. Je dôležité, aby sme prezentovali našim občanom aspoň víziu spoločnú víziu e, e, lídrov EÚ e, súvisiacu s tým, že nadobudame kontrolu nad tými dôležitými témami, ktoré ležia našim občanom na srdci. Pán Leinen, plne s vami súhlasím v tom, ako ste popísali situáciu Spomenuli ste viaceré krajiny. Eh, určite pochopíte, že sa nebudem vyjadrovať jednotlivým krajinám. Určite nie k poslednému príkladu eh, Írsko a prípad Apple. Ale máme legislatívu, ktorá samozrejme platí a jednoducho sa musí uplatňovať. A v tomto zmysle je to teda skôr na komisii a na príslušnom členskom štáte. Viacero e, členov spomenulo otázku vnútornej bezpečnosti. Opäť Nemyslím si, že v Bratislave e, budeme môcť e, zachádzať do detajlov, ale myslím si, že Bratislava môže politicky naštartovať vznik dohody, ktorú od nás čakajú občania v oblasti vnútornej bezpečnosti signál, že môžeme konať, že nebudeme iba konfrontovaní situáciou, že naši ľudia sú vraždení na uliciach eh, Bruselu v dôsledku teroristických eh, útokov. Eh, chceme sa venovať samozrejme problému, ktorý tu je, pokiaľ ide o výmenu informácií medzi spravodajskými službami členských štátov a určite uznáme, že aby sme zabezpečili e, vyššiu vnútornú bezpečnosť, budeme toho musieť urobiť viac aj e, navonok v externej oblasti, pretože tieto oblasti sú navzájom prepojené. Efektivita inštitúcií pani e, Ruiz určite sa vynasnažíme urobiť všetko, čo je v našich silách E, vylepšiť spôsob fungovania našich inštitúcií. Viem, že sa môžeme e, na naše inštitúcie e, stiažovať, ale európsky proces by jednoducho nebol možný pred, bez týchto inštitúcií. Nemôžem teda súhlasiť viac, pán e, Chareny, k tomu, čo ste povedali o fiskálnej oblasti. Ja zastupujem krajinu, ktorá je stále presvedčená, že ak e, potrebujeme urobiť niekde pokrok v našom e, úsilí e, urobiť našu Európsku menovú úniu trvalúžateľnejšou, treba sa venovať tejto oblasti. Viem, že je to kontroverzná téma, ale pokiaľ ide o Európsku menovú úniu, toto naozaj je v súlade s našou národnou pozíciou. pýtali ste, že som nespomenul dôležitú oblasť, e, e, teda tú fiskálnu oblasť, daňovú oblasť, vyhýbanie sa radnými povinnostiam. Ja som nespomenul veľa dôležitých oblastí, pretože to jednoducho nie je časovo možné, ale určite vás chcem ubezpečiť, že e, sa snažíme o čo najväčší pokrok vo všetkých týchto významných oblastiach na základe návrhov komisie. A pán Korbet, ja som nepovedal, že e, e, požiadavia som povedal, že zoberieme na vedomie oznámenie, e, že, sme zobrali na vedomie oznámenie Terezy May, že zámerom je teda pristúpiť k notifikácii koncom roka alebo začiatkom budúceho roka. A, a teda pokiaľ ide jednotlivé postupy a ten článok 50 a predsedníctvo a rada jednoducho vstúpia do hry, ako náhle sa tento proces začne ako náhle sa ohlási zámer a až e, potom e, teda začína pre e, radu tá konkrétna práca. Takže my sme vlastne v tomto zmysle v rukách vývoja, ktorý teraz musí prebehnúť. No a je logické z môjho pohľadu, že Spojené kráľovstvo potrebuje dosť e, e, času na toto rozhodnutie. Je dôležité, je to aj v záujme Brusel, aby tieto rokovania boli dobre pripravené, aby celý proces bežal čo najhladšie e, počas toho dvojročného obdobia. Dúfam, že som správne pochopil otázku pána Pereiru hodnoty a právny štát. Počas nášho predsedníctva budeme hodnotiť mechanizmus e, e, právneho štátu, budeme hodnotiť, ako e, fungoval v priebehu posledných dvoch rokov a budeme sa zabrať jeho implementáciou. Ale pre nás je dôležité, že samozrejme uznávame potrebu všetkých členských štátov rešpektovať hodnoty, ktoré sú zakotvené v základných eh, zmluvách. No ako som povedal, našim zámerom nie, nie len zaoberať sa migráciou, ale aj ozrejmiť, že eh, je treba, aby eh, bola trvalo a takou sa nestane, pokiaľ neurobíme to, čo je našou povinnosťou, pokiaľ nebudeme chrániť naše vonkajšie hranice, čo neznamená, že nedovolíme ľuďom vstupovať do EÚ, ľuďom, ktorí e, e, žiadajú ochranu a strechu na hľadovo, pretože sú prenasledovaní. Ale musíme e, ukončiť postup, ktorý sme tu mali v priebehu minulých rokov, kedy sme úplne stratili kontrolu nad našimi vonkajšími hranicami. Ak to, túto kontrolu znovu nenadobudneme, tak jednoducho bude pokračovať tá situácia, ktorú máme teraz, že medzi tými, ktorí prechádzajú, sú aj tí, ktorí e, e, nemajú práv na medzinárodnú ochranu. A napokon slovenské predsedníctvo sa samozrejme bude e, snažiť o otvorenú diskusiu, e, na rade o e, návrhu reformy Dublinu. No, môžem vás ubezpečiť, toto je, že toto um, je situácia, v ktorej sa nachádza mnoho členských štátov, že vaša národná pozícia nie je v súlade s e, logikou e, návrhu, ktorý je predložený, ale my samozrejme vieme, aká je úloha nezaujatého vyjednávača a Chceme sa teda zaoberať e, touto e, témou v tomto duchu a krajiny, ktoré nezdielajú navrhovaný e, systém povinných, povinných relokácií. Chceme nájsť systém, v rámci ktorého by tieto krajiny mohli jasne preukázať svoju solidaritu. Takže takto chceme postupovať. Pani predsedníčka, ospravedlňujem sa všetkým členom výboru, ktorí položili otázku a majú pocit, že som plne na ňu nezodpovedal. Som v vašich rukách a som k dispozícii. Kedykoľvek by ste mali záujem, sa rád vrátim do vášho výboru. Určite nezabudneme na váš návrh. Určite to bude ešte pred koncom predsedníctva. Could... Každopádne chcela by som povedať e, kolegyňam a kolegom, že e, kolegov nezaujíma len ten striktne definovaný program výboru AVKO, ale sme ochotní sa porozprávať o vašom všeobecnom prístupe k riešeniu víziev, k tomu, ako ich vôbec vnímate, ako vnímate riešenia. Ja dúfam, že ja dúfam, teda želám vám, pardon, že, um, želám vám úspech pri dosahovaní cieľov vášho predsedníctva a e, prajem si čo najlepšiu spoluprácu s radou aj vďaka bratislavskému neformálnemu stretnutiu a dúfam, že to povedie v budúcich mesiacoch k lepšej Európe. Ako ste povedali, nejde o to, či tej Európy bude viac alebo menej, ale e, ide o to, aby sme robili veci, ktoré občania očakávajú. Toto je veľmi dôležité. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a hneď teraz by som e, pristúpila k tomu, čo som spomínala predtým. E, my sa vzdialime na, presov, na tlačovú konferenciu. Stretneme sa tu znova o pol piatej. Ehm, zatiaľ bude predsedať stretnutiu Richard, Richard a Pedro. Dear colleagues, let's continue. Drahé kolegyne a kolegovia, budeme teda pokračovať. Ehm, zostáva nám ešte pár vecí. Ak ste pripravení, tak eh, ja pripravený som teraz eh, podľa nášho programu ehm, si vypočujeme prvú prezentáciu návrhu správy Georgieho Šoplina, ktorá, ako iste viete, vychádza z, čist, z činnosti alebo z práce Pilenda ako prvého podpredsedu výboru AVKO. Po tejto prezentácii, ako iste viete, nebude prebiehať rozpráva, túto absolvujeme na budúci pondelok na našom mimoriadnom zasadnutí. Tiež by som vás chcel informovať o tom, že neformálna konsolidovaná verzia pravidiel, tak ako by vyzerali, keby do návrhu správy boli zapracované a schválené teda všetky zmeny, tak, tak táto, tento návrh bol vlastne rozoslaný. Návrh je momentálne len v angličtine, ale preklady by mali byť k dispozícii ešte pred našim nasledujúcim zasadnutím. A tiež chcem pripomenúť, že termíny sú takéto. Pondelok 26. To je termín na prekladanie návrhu na zmenu 8. novembra, eh, hlasovanie vo výbore a streda 14. december hlasovanie na plene. Takže Richard Corbett, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že toto je prvá, alebo teda, pardon, štvrtý krát, čo som spravodajcom správy o revízii rokovacieho poriadku parlamentu, aj keď tentokrát je to troška iné, než minulosti a to v dvoch e, zásadných e, veciach. V minulých prípadoch e, sa takáto revízia konala po schválení novej zmluvy, amsterdamskej zmluvy z NIS, Lisabonskej zmluvy, kde sme prispôsobovali rokovací poriadok novým právomociam parlamentu, ktorému táto nová zmluva ukladá a rozširovali sme vlastne našu pôsobnosť. Tentokrát Ide len o skvalitňovanie nášho fungovania. Sú tu nejaké novinky, ako napríklad medziinstitucionálna dohoda o e, dobrej tvorbe práva, ale väčšina tejto činnosti sa týka toho, aby náš parlament fungoval efektívnejšie, aby e, rokovací poriadok bol čitateľnejší a právne precíznejší. Druhý veľký rozdiel je v tom, že tentokrát e, tá práca nie je len moja, ale je to výsledok práce pracovnej skupiny, ktorú tento výber vytvoril, ktorej predsedal pán Fidlan, podpredseda parlamentu. A táto, teda on je zástupcom v každej politickej, teda pardon, táto pracovná skupina fungovala dva roky a boli tam zástupcovia všetkých politických skupín. Pracovali sme veľmi produktívne. Neznamená to však, že všetci členovia skupiny súhlasili so všetkými návrhmi, ale zo široka poňaté e, zhrnutie by bolo také, že plus minus skupina sa stotožňuje a v nasledujúcej práci výboru môžeme teda pokračovať hladko, pomerne rýchlo a dúfam, že tých pozmeňovacích návrhov nebude veľa toho 26. septembra. Kolegovia, kolegyňa, kolegovia iste už dostali konsolidovanú verziu, ako práve povedal pán Silva Pereira, rokovacieho poriadku s pozmeneniami, ako by vyzerali, keby tie naše návrhy boli schválené. Teda tie zmeny tam vidíte vytlačené tučne. A to je asi najjednoduchší spôsob, ako sa kolegyňa kolegovia môžu oboznámiť s tým, čo navrhujeme. Samozrejme k dispozícii aj návrh správy, ktorý má tu ten tradičný formát, kde naľavo máme staré pravidlo, alebo teda e, starú odrážku ustanovenie rokovacieho poriadku na pravej strane je navrhované nové pravidlo. Takto sa o tom bude hlasovať, keď to vlastne príde na rokovanie výboru aj, plenár, aj plenárneho zasadnutia, ale tento návrh správy z dôvodov obmedzení softverového systému parlamentu. Ten, ten náš návrh je rozdelený na osobitné odseky alebo pozmeňovacie návrhy. Takto, tú našu správu ten software automaticky rozsekal na 800 pozmeňovacích návrhov. E, a pritom to nemá ani zmysel, pretože niektoré e, sa prekrývajú. Takže my sme požiadali o to, aby sa to zmenilo, ale žiaľ sme otrokmi nášho softveru. Teda namiesto toho, aby software nám slúžil a pomáhal, tak nám to takto komplikuje. Čiže rozsah je pomerne veľký, ale, ale to množstvo je až nezmyselné, takže to trocha obmedzuje naša ambícia, striha nám krídla, ale ja sa proti tomu aspoň snažím bojovať Snažil som sa bojovať počas eh, leta, ale um, ak by sme um, pracovali bez toho softveru, tak eh, by sme stratili niekoľko mesiacov práce. Ak sa však pozriete na tie na to konsolidované znenie rokovacieho poriadku, tak si myslím, že je to mnoho, mnoho prehľadnejšie, dáva to väčší zmysel. A ako som povedal, um, mnoho týchto činností sa týka buď e, odborných vecí, e, ďalej sú to procedurálne veci, e, právne veci a nezanedbateľnou vecou sú aj záležitosti týkajúce sa rozpočtu. My pred prvým čítaním počas trialógu boli vyjadrené rôzne názory, alebo teda sú rôzne názory v parlamente, ako napríklad sa má realizovať trialóg celkovo, či len niekedy, alebo vždy alebo nikdy my sme navrhli, myslím, pomerne celkom dobrý kompromis a to, aby výbory po tom, ako schvália svoju správu na výbore, teda potom, nie predtým, um, sa rozhodli, či chcú rokovať o trialógu alebo v rámci trialógu s inými inštitúciami. Lenže toto rozhodnutie potom treba oznámiť na plenárnom zasadnutí parlamentu. A ak bude vznesená výhrada, tak plénum rokuje o tom, či rokovania schváli alebo nie. A ak eh, áno, tak na nasledujúcom zasadnutí sa vykoná hlasovanie o prvom čítaní. Inak, teda ak to nie je schválené, tak eh, sa to vracia do výboru. Znamená to väčšiu transparentnosť a to, že celý parlament eh, schváluje to, že sa pristúpi e, k rokovaniam o dohode v prvom čítaní. Teda túto dohodu už e, nerieši len výbor. My si myslíme, že toto je kompromis, ktorý je celkom rozumný. Vidím, že prichádzajú hostia pre naše vypočutia, tak e, by som chcel povedať, že vzhľadom k tomu, že k tomuto bodu nie je naplánovaná rozpráva, tak by som teraz ukončil toto svoje vystúpenie. Kolegovia a kolegyne sa môžu pozrieť na to konsolidované znenie navrho- nových navrhovaných, nové navrhované rokovacie poriadku. Ak niekto bude mať nejaké otázky alebo návrhy, tak e, sa prosím, nebojte prísť rovno za mňou. V mnohých e, oblastiach e, je možné vykonať úpravu, ktorá vyrieši takmer všetko, ale my sa snažíme Mm. nastaviť veci tak, aby tie zmeny mohli byť schválené v decembri, teda aby sa uplatňovali v druhej polovici funkčného obdobia nášho parlamentu, prevolobného teda obdobia. Ehm, a budeme mať čas na podrobnejšiu diskusiu o všetkých e, záležitostiach na nasledujúcom zasadnutí. Ďakujem. Ja ďakujem vám, Richard. Drahé kolegyne a kolegové, ako obvykle v Európskom parlamente ma, sme pod časovým tlakom. Ak chceme nové, nový rokovací poriadok eh, zaviesť do eh, platnosti už na januárovom plenárnom zasadnutí a to znamená, že treba vyprodukovať eh, jazykové verzie, všetky jazykové verzie, aby ste sa mohli k nim vyjadrovať. Budúci týždeň teda by mali byť hotové ostatné jazykové verzie Nevieme ešte ktoré, ale nevylučuje sa, že niektorí z vás budete musieť vychádzať z anglického znenia, čo e, niekedy necháva menej priestoru pre nepochopenie, teda má to svoj význam. A No a chceli ste ešte niečo povedať, Edmund Schulz? Ďakujem. Ale hovorím, k tomuto nebude rozpráva. Áno, pani predsednička, viem, že nemala byť rozpráva, ale chcem povedať, že e, právny, teda e, rokovací poriadok je základným právom alebo zákonom parlamentu, teda musí to byť e, dokument transparentný, jasný, priamy, pochopiteľný. A ja si preto cením to, čo kolegovia na pracovnej skupine vykonali, pretože si myslím, že sme sa snažili vytvoriť atmosféru konsenzu, ale mám pocit, že ten konsenzus nie. To znamená, my budeme, my, my budeme musieť povedať, že e, v tej, v tej nasledujúcej časti práce budeme musieť odôvodniť niektoré veci a to znamená, že všetky politické skupiny e, budú musieť prispievať k vašej činnosti spravodajcu. A všetci by sa mali zhodnúť na tom, že od 1. januára chceme pracovať na báze nového rokovacieho poriadku. To znamená, že budeme sa musieť pozrieť na veci, kde existuje nezhoda, kde sa zhodneme a kde treba ešte dopracovať detaily. Vy hovoríte, že tu je vlastne určitý tlak zo strany toho softveru, ktorý vás donútil si vybrať eh, tú jednu metódu. Mm, ale otázka je, či je politická vôľa a ak áno, tak by sme mali vlastne popri tomto postupe dať všetkým poslankyňam a poslancom aj istú mapu, kde ukážeme staré pravidlo, stanovisko pracovnej skupiny, pozmeňovacie návrhy e, z vašich strán. A potom štvrtý, e, štvrtý stlepec by boli pripomienky samotného poslancu. No a e, potom by mala byť príležitosť rokovať v skupinách a odhlasovať si to aj interne, aké bude naše stanovisko, na tom sa musíme dohodnúť. My samozrejme s vami veľmi radi budeme pracovať na novom rokovacom poriadku a na tom, aby vyjadroval naozaj e, ochotu všetkých poslancov spolupracovať. Ďakujem. Ja nechcem, aby Richard na toto odpovedal. Iste, si, ste, iste ste si vedomi toho, že my e, nemeníme bežný postup, len vzhľadom k tomu, že ide o pomerne komplikovaný, komplikovanú záležitosť, tak e, je ten bežný postup trocha ťažkopádnejší, ale my neuplatníme nič nové, čo by e, nám stiažilo život. E, ja teraz však e, to chápem tak, že v pondelok budeme mať mimoriadne zasadnutie o 7. večer v Štrásburgu. A potom je termín predkladania pozmeňovacích návrhov 26. septembra. Um, 8. novembra by som mal hlasovať na výbore a 14. decembra na plene, takže by to teoreticky mohlo všetko byť hotové do januára. Ak samozrejme dojde k nejakému zdržaniu, tak, tak to bude mať dosah na januárov, na, na januárové zasadnutie. Každopádne chcem poďakovať veľmi pekne Richardovi Korbetovi. Určite si počas nasledujúceho zasadnutia radi vypočujeme aj vystúpenie, vaše vystúpenie k vecnej stránke. Teraz eh, hlasovanie, ako sme sa dohodli o pol piatej. Možno ako obvykle ospravedlňujem sa našim expertom, ktorí sem prišli, ale aspoň uvidíte, ako hlasujeme. To je tiež eh, <laughs> zážitok, ale nemáme teraz inú možnosť, takže budeme hlasovať. Máme dva dokumenty, o ktorých by sme mali hlasovať a ja chcem, aby sme teraz otestovali hlasovacie kartičky, či sa po dovolenkách nič nezmenilo na ich funkcii. Môžete prosím vložiť hlasovacie kartičky do prístrojov. Otváram hlasovanie. Teda to je, testujeme teraz, pripomína predsednička, preto testujeme. A len testujeme. Takže najprv Všeobecný rozpočet Európskej únie pre rozpočtový rok 2017, všetky sekcie, pozmeňovacie návrhy 6704, kto je za, kto je proti, overíme to. To je pozmeňovací návrh 6704. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. <clears throat> To zamietnuté. 9, pardon, 10, 10 hlasov proti 1, 9 za. Pani predsednička, prepačte, ale kolegyňa nemá kartičku. Takže 10 na 10. Aj tak prepadávam. Jolanen, vy ste nehlasovali? Dobre, hlasovali. Čiže 10 na 10, aj tak prepadáva. 67,09, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. 67,07, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. 67,00, kto je za? proti, zdržali sa schválený 6702, to je za, proti, zdržali sa schválení, 6701, to je za, proti, zdržali sa schválení, áno? Či nie ste si istí? Dobre, overíme. Overíme 6701. 6701. Otváram hlas... hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Schválený. 10 hlasov proti 9, to je moja intuícia. 670, pardon, prepadáva 67.05, proti, zdržali sa. 67.06, kto je za, proti, overíme. 67.06, hlasovanie uzatváram. 10 proti 8 schválený. 6703, kto je e, za, proti, zdržali sa schválený. Teraz pozmeňovací návrh 1, za, proti, zdržali sa schválený 2, za, proti, zdržali sa schválený 3, za, proti, zdržali sa schválený. Takže sme prešli pozmeňovací návrh A, pardon, pardon, ešte pozmeňovací návrh 4. Pozmeňovací návrh 4 v troch častiach. Prvá časť, pozmeňovací návrh 4 za, proti, zdržali sa, schválená druhá časť, dru, e, dru, dvojku overíme, druhú časť overujeme elektronicky. Eh, nie každý hlasuje, viete o tom, že? Keď nechcete hlasovať, je to fajn, dobre. Takže zamietnutý 11 hlasmi, časť 3, kto je za? Proti, aj to overíme. Časť 3 overíme. Hlasovanie je uzavreté. Nehlasujete, že? Hovorí pani predsednička. Tiež zamietnutý 12 hlasmi proti 8. A teraz eh, k záverečnému hlasovaniu o celom stanovisku, kto je za? či nemusíme menovité. Dobre, nie je povinné, takže kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Prejdeme na druhé stanovisko, druhý návrh stanoviska. Pozmeňovací návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis za, za, proti, zdržali sa schválené. Trojka za. Trojka. Pozmeňovací návrh 3 za. Proti. Overíme si to elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 11 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Čas 2, kto je za? Toto si overíme. Čas 2, jedenáctky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz pozmeňovací návrh 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa? Kompromis B. Kto je za? Kto je proti? EPP je za, je to teda schválené, kompromis B je schválený. 23, kto je za? 23, kto je za? Kto je proti? Skontrolujeme si 23. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. Je to schválené. Myslím, že je to 11 k 11, pokiaľ ide o pomer hlasov. Ale napriek tomu nie je to dosť. Je to zamietnuté. Je to 11 k 11, pretože jeden hlas bol pridaný ešte k tým hlasom proti. Čiže i sa to zamieta. Kompromis B. Dvadsaťštvorka, pozmeňovací návrh 24, kto je za? Kto je proti? Myslím, že je to schválené. Dobre, skontrolujeme si pozmeňovací návrh 24. Pridám jeden hlas, skončím hlasovanie. 7 k 14 je to zamietnuté. Teraz 31. Nie. To bolo schválené. 31. Kto je za? Amendment 31. Kto je za? Proti? Overíme si 31. Otváram hlasovanie. The vote is... You're very... Veľmi pomaly stlačate gombiky, čiže je to zamietnuté. 33, kto je za? Overíme si 33. No. Končím hlasovanie. Zamieta sa 9 k 12. 35, kto je za? Kto je proti? Môžeme si to overiť. 35. Pozmeňovací návrh 35. Okay. The vote is closed. Končím hlasovanie. 10 k 12. Je to zamietnuté. Kompromis C. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Je to schválené. 41. Kto je za? Kto je proti? Je to schválené jasnou väčšinou. Ak to nechcete hovoriť, je to schválené. Teraz 44, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 45, kto je za? Proti, overíme si 45. Končím hlasovanie. Konstanc, ty si proti, takže je to 10 k 12, je to zamietnuté. Kompromis D, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. 51, kto je za? Kto je proti? Myslím, že je to tesné. 51 si overíme. Je to zamietnuté. 51. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté jednoznačne. 47. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zdá sa, že je to schválené, ale overíme si. 10 k 12 je to zamietnuté. 53, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa. 55, kto je za? Proti? Zdržali sa, zamietnuté. 54 za? Proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 56 za? Proti, zdržali sa. Overíme si 56. -ku. Overíme si. Vy často nestihnete ani zahlasovať a my uzatvárame už hlasovanie. Teraz je to zamietnuté 9 k 13. Kompromis E v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa, je to schválené. Čas 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Kompromis F. Kto je za? Proti? Overíme si kompromis F. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. 58. Kto je za? Proti? Overíme si 58. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz kompromis G za, proti, zdržali sa schválené. 61. druhá časť za, proti, zdržali sa Overíme si to. 61. druhá časť. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Je to 8 k 7, je to schválené. 67. Kto je za? Proti? 67. Kto je za? Socialisti sú za? Proti? Je to zamietnuté, ale overíme si to. Vy zatiaľ nehlasujete, takže nemôžeme ešte uzavrieť hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis H, kto je za? Proti zdržali sa, je to schválené. 68 za. 68 proti. Je to zamietnuté. Myslím, že počas leta sme zabudli zdvíhať ruku. 74 za, proti zdržali sa, je to schválené. 75, kto je za? Proti, zdržali sa, je to schválené. 76 za. Proti, zdržali sa, zamieta sa. 80 za. Zdržali sa, schválené. 77 za. Proti, zdržali sa, zamietnuté. 79 za. Overíme si 79. Končím hlasovanie. 10-12 tým zamietnuté. 78 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 81 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 82 za. Proti. To si overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Teraz 84 za. Proti. Uveríme si 84. Otváram hlasovanie. Osemdesiat otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie, je to, za, je to zamietnuté. Teraz 85, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. 86 za. Proti, zdržali sa, zamieta sa. Záverečné hlasovanie. But for what? You vote the final vote. It's not Which vote you want now to do? It's not a roll call vote. It's a, only just. But for final vote, yes. you want? Okay. On final vote. We Záverečné hlasovanie bude elektronické, aby sme si boli istí ohľadom výsledkov. Otváram hlasovanie. Jedna, jedna osoba nehlasuje. Napriek tomu, že kartička je um, v prístroji, niekto asi nechal zabudnutú kartu v prístroji. Je to 16 hlasov za, 6 proti, je to schválené, takže sme ukončili hlasovania. Ďakujem veľmi pekne. Môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu na programe. Where is it? Which points are those? Your, uh, the, they, no? No. Um, Kolegyne, kolegovia, chcem pokračovať. Veľmi rýchlo, predtým, než začneme hovoriť o britskom referende, mám ešte dva body, ktoré chcem e, oznámiť. Chcem vás informovať. Bod 5 na programe rokovania Chcem vás informovať, že pracovná skupina medzi AVKO a Júri o výklade medziinštitucionálnej dohody o lepšej legislatíve. My sme sa stretli ešte pred letom a dostali sme reakcie iných výborov. Ako viete, my sme vyzvali aj iné výbory, aby nás informovali o menovaní kontaktných bodov. Za každý výbor od 8 výborov sme dostali informácie o tom, ktoré konkrétne osoby menovali. Takisto sme diskutovali s dvomi vyjednávačmi, ktorých menovala konferencia predsedov. Sú menovaní pre medzinárodné dohody v rámci toho systému lepšej legislatívy. Sú to Elmar Brock a Bernd Lange. S nimi sme sa stretli a hovorili sme s nimi o tomto aspekte, o medzinárodných dohodách. No a stanovili sme dátum ďalšieho zasadnutia v Štrásburg, pondelok 3. oktobra. Bod 6 na programe rokovania tu vás chcem informovať, že zápisnica zo zasadnutia z 20. apríla a 30. mája sú k dispozícii a podľa našich bežných postupov budú považované za schválené, ak nikto nevznesie výhradu do konca tohto zasadnutia. A bod 7 na programe rokovania je žiadosť aby ste potvrdili kalendár zasadnutí výboru AVKO na rok 2017. Ako zvyčajne, to bola ťažká práca dohodnúť sa medzi výbormi a nájsť zhodu s administratívou. Máte teda teraz k dispozícii pred vami návrh kalendára na rok 2017. Je to výsledok dlhých, ťažkých rokovaní medzi nami a rôznymi útvarmi, ktoré musia aplikovať rôzne kritéria na pridelovanie miestnosti, tlmočenia, rôzneho iného vybavenia. Máme teraz 20 výborov a dva podvýbory a každý chce zasadať v útorok alebo v stredu a to nie je vždy možné. Dostali sme teda aj určitú časť tých, ne, tých menej výhodných dátumov. Dúfam, že ale aj tak podporíte tento kalendár. Ak nemáte výhrady, And, uh, we have done point... Ak nemáte žiadne výhrady, považujeme tento kalendár za schválený. Bod Richarda Korbeta Corbeta sme vyriešili, takže bod 9 na programe dnešného rokovania workshop nášho politického oddelenia dôsledky britského referenda. Asi si spomínate, že sme požiadali o expertízu, o stretnutie so odborníkmi. Ešte za predpokladu, Ehm, keď sme sa domnievali, že dohoda medzi Európskou radou a Spojeným kráľovstvom z februára bude platiť, že jedného dňa nadobudne platnosť. Ale medzi tým e, referendum prinieslo iný výsledok a preto my sme požiadali expertov, aby sa orientovali podľa novej reality a aby nám poreferovali, ako to bude v tejto novej realite výsledkov referenda. Ja si myslím, že e, je tu veľa ponaučení, ktoré si teraz môžeme vziať z výsledkov referenda, z celého toho rokovacieho e, procesu z viednanej zmluvy medzi Radou a Spojeným kráľovstvom, ponaučení, ktoré si môžeme vziať do budúcnosti, do budúcich rokovaní. Nemyslím si, že je to pre vás nejaká strata času a peňazí, um, že sa koná tento workshop a my by sme chceli, aby ste naozaj reagovali na, na tú súčasnú situáciu v Spojenom kráľovstve a v Európskej únii. Máme tam ešte stále 5 expertov. Mne sa zdá, že jedna osoba odriekla. And that uh, professor Fabien Amtenbrink is not coming and René Pán Fabien Brink nepríde, takže ďalší expert sa vyjadrí v jeho mene. Začneme prvými dvoma rečníkmi. Francisco Aldeco a Lusaraga začne a Mercedes Guinea Lorenete um, bude hovoriť s ním. Obaja títo experti prichádzajú z Madridu a budú hovoriť o výstupnom procese a budúcich vzťahoch. A potom René Repasy, bude hovoriť o hospodárskom riadení a vnútornom trhu a Steve Pierce bude hovoriť o voľnom pohybe v rámci EÚ a súvisiacich právach. A takisto potom bude výmena názorov. Musíme samozrejme limitovať ten čas príspevku, aby nám ostal čas na diskusiu, ale samozrejme potrebujeme aj určitý základ do našej diskusii E, a to vlastne sú tie vaše príspevky. Takže prosím, nechajte nám aj nejaký čas na diskusiu. E, Mercedes alebo Francisco, nech sa páči, kto začne. Ďakujem. Ja som veľmi rád, že tu môžem byť za to, že e, môžem predstaviť pohľad na budúcnosť, ústavnú budúcnosť Európskej únie, napríklad na vystúpení Británia potom by sme sa pozreli na určité predchádzajúce politické ohľady a e, potom moja kolegyňa Mercedes Guinea by hovorila o tých troch otázkach, ktoré ste nám položili, teda e, v prvom rade aktivácia článku 50, e, ďalej rámec procesu negociácií alebo rokovaní a to, aká bude budúca dohoda. No a na záver sa vyjadrím k úlohe a zodpovednosti a záväzkom Európskeho parlamentu v tejto oblasti. Výsledok eh, z toho referenda, ktoré sa konalo v júni 2016 eh, o Veľkej Británii, otvára Európskej únii eh, proces, ktorý doteraz nebol realizovaný v Európskej únii z hľadiska ústavného, teda vystúpenia členského štátu. A z hľadiska Spojeného kráľovstva táto situácia je o mnoho vážnejšia než pre Európsku úniu, pretože e, tam už ohro, ohrozuje možnú existenciu, celú existenciu tejto krajiny. Článok 50 zmluvy Európskej únie reguluje konkrétne tento proces rozpadu alebo vystúpenia a, a v zmysle, v zmysle medzinárodného práva e, nehovorí o možnom e, budúcom vstupe alebo reverzi, reverzibilite tohto procesu. A e, v tomto prípade teda musíme chápať súčasnú situáciu ako predbežnú alebo zatiaľ neuzatvorenú. Takže v prvom rade, ak Spojené kráľovstvo sa, ak Spojené kráľovstvo vystúpi z Európskej únie, nie je možné jednoducho za krátku dobu zvrátiť 40-ročný proces integrácie. Proste je tu veľa e, inštitúcií a ekonomických aktérov, ktorí sú prepojení ako aj občania s Európskou úniou. A um, je to proces o mnoho komplikovanejší než integrácia. A uh, tu uh, treba uh, e, pradovať, že ide o proces veľmi rôznorodý. Teda inštitúcie majú hájiť záujmy občanov tak Európskej únie ako aj Británia. To platí pre inštitúcie európska, do istej miery britská. No a Európsky parlament by mal chrániť svojich občanov a preto vlastne dochádzame k, doho- k dohode, ktorá by mala, eh, alebo teda k eh, rokovaniu, ktoré, ktoré výsledkom by mal, by mal hladký, by mal byť hladký prenos eh, zodpovednosti a práv. Brexit by teda mal byť videný ako hm, potvrdenie tých výhod, ktoré integrácia ponúka nie ako zlyhanie Európskej únie. Teda malo by to občanom ukázať, aký význam Európska únia má a o čo môžu prísť tí, ktorí vystúpia e, z tohto zväzku. No a ak e, Európska únia potrebuje na zvýšenie svojej akcie schopnosti prehlbovanie svojich e, právomocí, tak to je treba robiť na ústavnej báze. A toto je príležitosť, ktorú by sme mali využiť na to, aby sme prehlbili tie činnosti Európskej únie E, tak aby sme vlastne e, posunuli tú ambíciu ďalej a aby sme ukázali občanom, že môžeme niečo robiť. A, a parlament to aj takto poňal vo svojom prvom volebnom období. Teraz e, kolegyňa. Ja by som chcela veľmi stručne niečo povedať k ústavným aspektom článku 50. My bereme do úvahy, že to je proces, ktorý sa nikdy neuplatňoval a britský precedens sa nemá o čo opierať z minulosti, e, aj keď e, podobný proces e, napríklad fungoval pri dekolonizácii Alžírska, aj keď v týchto rôznych prípadoch rozpadov kolonistické ríše nešlo o tak úzko zviazaný zväzok ako Európsku úniu. A preto je to proces, ktorý bude nový, a prvá otázka, ktorá sa ponúka, je, že v prvom rade by logicky malo ísť o proces ústavný, ale v tomto prípade nemáme nejaké všeobecné pravidlá e, na ústavnej úrovni, ktoré by hovorili, ako e, tento proces riadiť, ale je tu viacero aktérov, e, teda konkrétne napríklad ústavných odborníkov v členských, členských štátoch, ktoré stojí mimo tohto procesu. A my chceme tým povedať, že ak e, teda nepožaduje sa schválenie zmluvy o odstúpení členskými štátmi, pretože zmluva o odstúpení, respektíve e, zmluva, zmluva, rozdiel medzi touto zmluvou a zmluvou o pristúpení, e, tak vlastne túto zmluvu podpisuje Európska únia a odstupujúci štát, na rozdiel od pristúpenia. No a v tomto prípade a to vystúpenie e, sa rozbieha jednostranným oznámením členského štátu, ktorý si praje vystúpiť a, e, ktorý tým pádom musí upraviť svoje ústavné normy, ale táto notifikácia tu nemožno nahradiť e, zo strany inštitúcií Európskej únie a je to teda v tejto chvíli na iniciatíve britskej vlády. Teda britská vláda musí povedať, ako požiada o toto vystúpenie. Eh, od prvého momentu sa to chápalo na politickej úrovni tak, že je potrebné, aby tento proces bol rozbehnutý čo najskôr, aby bolo možné zmierniť prípadné účinky neistoty, ale tiež je isté to, že eh, to odkladanie môže mať isté výhody, eh, ale aj keď to odkladanie nesmie presiahnuť dva roky. A je, tá výhoda je napríklad v tom, že e, najohroz, najväčšou hrozbou tohto procesu je, že tie dva roky, ktoré sú stanovené na predloženie notifikácie, teda ak v týchto dvoch rokoch e, nebude ani e, schválená nejaká dohoda vystúpení a nebude, alebo teda nedosiahne sa výsledok o rok, o, v týchto rokovaniach ani Európska rada neschváli predloženie týchto rokovania. V tomto prípade by muselo dojsť k jednostrannému vystúpeniu, čo by znamenalo katastrofu. Na jednej strane totiž E, prestanú platiť určité zmluvy a komunitárne právo v tejto jednej krajine, ale e, nebude existovať žiadny právny rámec, ktorý by ich nahradil. Čiže táto politická, právna e, a ekonomická neistota, ktorá by vyplývala z jednostranného vystúpenia, by bola nepochybná. A v tejto chvíli, pokiaľ ide o tú notifikáciu, tak my si musíme položiť jednu otázku. Je možné, aby členský štát, ktorý, alebo štát, ktorý predloží oznámenie o vystúpení, mohol v každej, v, v, v ktorejkoľvek chvíli túto, toto oznámenie schváliť a tým pádom ako by paralizovať ten proces vystúpenia? Toto je otázka. Toto sa neriešilo a neriešilo sa to ani pri rokovaniach Európskom, e, Európskeho konventu. No a ak budeme aplikovať ako precedens prax, ktorú, teraz sa uplatňuje v prístupovom rokovaní, kde sú členské štáty, ktoré um, sa snažia pristúpiť, môžu kedykoľvek svoju žiadosť stiahnuť, tak takisto by to platilo aj na štát, ktorý, dáme tomu, požiada o vystúpenie. Takže e, ďalej ten proces e, vystúpenia sa riadi článkom 50, teda ten zaklada rokovania o vystúpení, hovorí sa o podrobnostiach a ja by som chcela upresniť niekoľko vecí. V prvom rade článok 50 hovorí, že Európska únia bude rokovať s členským štátom a uzavrie dohodu s týmto štátom a tak ďalej. No a E, dôležité je to, že e, inštitúcie Európskej únie majú povinnosť rokovať, teda neexistuje tu možnosť, e, že by, že by inštitúcie nejakým spôsobom tento proces paralizovali alebo sabotovali. Druhé upresnenie, že tento článok hovorí, že v rámci týchto rokovaní sa schváli schvália na jednej strane podmienky e, vystúpenia a na druhej strane budúci vzťah alebo rámec toho budúceho vzťahu s úniou. A toto e, vlastne zakladá naozaj unikátny proces, kde výsledky musia byť e, takéto pomerne široké, ale zároveň politická debata naznačuje, že tieto, dve, tieto dva ciele sa budú riešiť formou osobitných rokovaní, dvoch samostatných rokovaní. Na jednej strane podmienky vystúpenia, ktoré, e, dáme tomu, vytvoria nejaké prechodné obdobie a keď dôjde k tomuto vystúpeniu, tak e, sa bude e, rokovať o budúcom rámci, budúceho, alebo teda tom rámci budúceho vzťahu tejto vystupivšej krajiny z Európskou úniou. No a v rámci rokovaní členský štát, ktorý vystupuje, tak ten má právo vystupovať na rade, ale len v pozícii akési tretieho eh, alebo pozorovateľa alebo tretieho orgánu, eh, tretieho člena eh, a tretieho štátu. Čiže toto je vec, ktorú treba politicky zvážiť, lebo z právneho hľadiska je odpoveď jasná. Ak členský štát, ktorý si žela svoje vystúpenie, má schopnosť, dajme tomu, podmieniť budúce budúcu dohodu s e, Európskou úniou, e, tak e, je otázka, ako, ako bude ovplyvňovať, ak nebude plnohodnotným členom v inštitúciách, ako bude ovplyvňovať tieto budúce rozhodnutia. Ďalej teda hovoríme o tom, ako bude fungovať rada a ako, bude, ako budú takéto rozhodnutia schvalované Európskym parlamentom, pretože ak na radu príde tento odstupujúci štát vo forme svojho zástupcu, tak e, alebo povedzme, ak budú e, jeho poslanci prítomní v Európskom parlamente, tak budú asi hlasovať len o návrhoch, ktoré sa týkajú tohto členského štátu. To je otázka, ktorú treba vlastne vyjasniť. No a ďalej je tu otázka potvrdenia e, dohody o odstúpení s členským štátom zo strany Európskeho parlamentu, pretože, nie je pot- pretože ako som povedal na začiatku, nie je potrebné, aby túto zmluvu schvalovali iné členské štáty. A toto je základný e, vlastne princíp e, primárneho práva. E, z tohto pohľadu takéto vystúpenie alebo táto dohoda nie je primárnym právom a je pravdepodobne potrebné rozbehnúť tretie rokovanie, ktoré bude hovoriť o revízii zmluv v zmysle čl článku 48 zmluvy Európskej únie, tak, aby sa do týchto zmluv zapracovalo aj primárne právo, teda účinky vystúpenia tohto členského štátu. A toto vystúpenie ehm, znamená, že zároveň znamená, že by mali zostať v platnosti zmluvy ako také, alebo by mali byť nedotknuté ustanovenia, ktoré sa týkajú ostatných členských štátov. A podobne členský štát eh, by mal stratiť svoje zastúpenie na spoločných inštitúciách a ak bude chcieť byť členom, znova členom Európskej únie, tak bude musieť rozbehnúť eh, proces podľa článku 49, teda ako tretí štát. No a záverom by som ešte chcela vyjadriť jednu úvahu o možnej budúcnosti vzťahu s, so Spojeným kráľovstvom. Tu treba povedať, že ani, Európske, ani Spojené kráľovstvo nemá jasnú svoju e, negociačnú pozíciu a ani z našej strany to nie je celkom jasné, aký vzťah e, voči Európskej únii bude e, v budúcnosti dohodnutý. To je teda úplne predčasné, takže v prvom rade eh, sa očakáva notifikácia zo strany Spojeného kráľovstva rokovanie o eh, podmienkach, teda aký model si Spojené kráľovstvo predstavuje. Ale hm, nemali by sme nechať eh, iniciatívu len na Británii a preto Európsky parlament ako zástupca občanov Európskej únie by mal sa zúčastňovať na tejto tieto reflexii a uvažovať o tom, aké modely budúceho fungovania by sa dali navrhnúť Spojenému, Spojenému kráľovstvu zo strany Európskej únie. A záverom, pokiaľ ide o model, možný model, teda toho, o čom hovoríme, to je nový model, tu nie je možné porovnať e, ten, túto situáciu s ničím, čo sme zažili doteraz a, a preto e, je treba napríklad e, riešiť aj štatút E, susedstva, ktorý je zakotvený v článku 8 zmluvy Európskej únie. A v tomto prípade e, pri formulovaní toho budúceho rámca spolupráce medzi Európskou úniou a UK, tak o tom bude hovoriť e, kolegyňa. Áno, tu je dôležité hovoriť o úlohe Európskeho parlamentu, pokračuje kolega. Európsky parlament má z hľadiska formulovania vzťahu medzi UK a EU v budúcnosti svoje slovo a e, bude musieť schvalovať e, napríklad zmluvu o e, vystúpení, podobne ako je to v prípade zmluv o asociácii a pristúpení členských štátov, no a bude musieť zabezpečiť, aby v tomto procesi, procese boli zastúpené všetky legitímne práva a záujmy občanov, aby rokovania prebiehali s dodržaním príslušných demokratických postupov a pravidel. A parlament by e, mal e, dodržiavať následných 5 záležitostí. V prvom rade by mal e, komunikovať s Britmi a parlament by mal napríklad navrhnúť rôzne modely budúcej participácie Spojeného kráľovstva. Európsky parlament ďalej e, zodpoveda za ochranu práv svojich občanov. Po druhé, e, Európsky parlament by mal zabezpečiť alebo vytvoriť nejakú, e, nejakú zostavu svojich negociátorov, zástupcov na týchto rokovaniach, aby im bola vtlačená pečať demokratickosti. Po ďalšie, po tretie by mal, sa, sa by mal zúčastňovať aktívne na rokovaniach ako zástupca európskych členských štátov, aby sme sa vyhli automatickému vystúpeniu, pokiaľ nedôjde k dohode, lebo ako bolo povedané, toto by bola naozaj katastrofa, ktorej by sme sa mali vyhnúť. Štvrtý bod. Treba hľadať, to práve hovorila kolegyňa, takú, e, taký systém integrácie, diferencované e, integrácie smerom vonok. Pričom mohlo by ísť o to, že um, sa vlastne navrhne ako keby nové fungovanie inštitúcií. A ďalej parlament e, potrebuje, alebo mal by využiť túto krízu Brexitu ako príležitosť, pričom by to malo viesť k zásadnej reforme Európskej únie. Je to príležitosť. A už e, prvé volebné obdobie parlamentu z roku 1979 až 1984 e, rokovalo, teda to bol projekt Spinelli, rokovalo zmluve Európskej únie také niečo, na také niečo je teraz práve historická príležitosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja vám. Teraz by sme mohli prejsť Len Repasien e, a mohli by sme diskutovať o týchto troch prezentáciách. Pardon, a ešte potom Takže pán Pierce by mal um, hovoriť predtým, ale um, vy sa môžete medzi sebou dohodnúť. All right. Yeah, good afternoon. Pekné, um, príjemné popoludne, pani predsednička Vymnerová, vážení členovia uh, tohto výboru. Som veľmi rád, že ste ma eh, pozvali eh, na tento eh, workshop. Cesta k nemu sa začala vo februári, kedy Fabian Antengrin, ktorá tu žiaľ, žiaľ nemôže byť, a, a Anastasia Kráťa, ktorá sedí vedľa mňa z Univerzity v Leidene, chceli e, pomôcť vypracovávať e, tento návrh našej analýzy. Výsledky tejto analýzy sú teraz e, v podstate už len pre historikov, avšak treba povedať, že britské referendum 23. júna má minimálne jeden pozitívny výstup ten nový, ten, ten, ten, ten e, dopad z e, februára e, by bol ne, negatívny, ne, len o retoriku. No a teraz je už isté, že sa neuskutoční. No a pokiaľ ide o konštitucionálne, teda ústavný vzťah Spojeného kráľovstva s Európskou úniou a jeho aspekty týkajúce sa vnútorného trhu, tu by som chcel eh, hlavne povedať niečo k rámcu eh, našich budúcich eh, vzťahov. Predtým, než sa budem venovať jednotlivým špecifickým aspektom týkajúcim sa ekonomického riadenia. Momentálne je e, ťažké popísať tie podrobnosti, e, pretože tieto ešte nie sú známe. Kolegovia sa už vyjadrili k e, Ehm, tým jednotlivým e, otázkom týkajúcim sa článku 50. Avšak e, tento článok hovorí, že ústavné vzťahy budú e, vlastne vyplývať z dohody Spojeného kráľovstva z EÚ. Táto dohoda sa musí vyrokovať počas dvoch rokov po formálnom oznámení zo strany Spojeného kráľovstva. Ak po týchto dvoch rokoch e, tu nebude žiadna e, dohoda, tak e, vlastne tu nebudú žiadne, žiadne dohody. Takže Únia nie je nejako povinná uzavrieť rokovania a ďalšie predlženie negociačného obdobia by si vyžadovalo jednomyselnosť Európskej rady súhlas e, s výsledkom týchto e, rokovaní by mal byť väčšinou na rade a potrebujeme e, tu aj súhlas Európskeho parlamentu. Nešpecifikuje sa tu, ale teda úpravami pre teda odchod z EÚ iba sa tam zohľadňujú, majú zohľadňovať budúce vzťahy z EÚ. Odkaz na e, e, e, rámec, pokiaľ ide o budúci vzťah, dohodu prepája s teda budúcim rámcom a teda s voľbami, ktoré si Spojené kráľovstvo zvolí pre jeho budúce vzťahy s EÚ. Treba pripomenúť, že je to viacero možností pre Spojené kráľovstvo. Norský model, podľa ktorého by eh, sa musel súčasťou EFT a eh, dnes sa stať eh, členom Európskeho hospodárskeho priestoru. Po druhé, je tu možnosť dohôčitých námierov medzi EU a Spojeným kráľovstvom, ktoré by definovali vzťahy medzi týmito. Švajčiarska, to je možnosť Turecka alebo Kanadska sa to tiež nazýva. A e, teda takto by sa definovala intenzita budúceho vzťahu medzi oboma stranami. Vyžadovalo by, vyžadovalo by si to e, medzinárodné dohody me, e, medzi EU a členskými štátmi. A potom je tu možnosť VTO, podľa e, ktorej by e, Spojené kráľovstvo mohlo žiadať o prístup na trh EU, podľa teda princípov VTO. A potom teda miera, e, do ktorej je definovaný budúci vzťah e, článkom 50 dohoda musí pokrývať aspekty budúceho vzťahu medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ. Inak e, by sa vlastne nezohľadňoval budúci rámec. A pokiaľ ide A teda v tejto súvislosti je viacero e, teda otáznikov budúce, e, teda článok 50 nedefinuje budúci vzťah medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou. Spomína sa tu iba výraz taking account of. Veľa e, vecí sa bude redefinovať až potom, keď Spojené kráľovstvo e, sa e, rozhodne, keď si ujasní svoje predstavy o svojom budúcom vzťahu s Európou. VTO alternatíva tiež nehovorí žiadnych nejakých potrebnostiach. Pokiaľ ide o to e, riešenie šité na mieru, význam e, slovička taking out e, tu už nadobúda význam. Budúce vzťahy budú, by museli byť autonómne vyrokované, to by si vyžadovalo mm, mm, obchodnú dohodu ako CETA alebo TTIP, ktorá by vychádzala z článku 270 zmluvy bolo by sa to kvalifikovanú väčšinu alebo jednomyselnosť po získaní súhlasu Európskeho parlamentu, pričom väčšina na rade eh, by teda nezávisle od eh, teda celkom musela byť kvalifikovaná. Takéto celistvé eh, obchodné dohody sa považujú za zmiešané E, veľa vecí bude e, e, jasnejších až po rozhodnutí Európskeho súdu o dohode o voľnom obchode so Singapurom. Zatiaľ musíme vychádzať z toho, že takéto dohody sú zmiešané dohody a to si vyžaduje ratifikáciu všetkých členských štátov EÚ v súlade s ich ústavnými dohodami, pričom dohody odchode si vyžadujú iba súhlas Rady a parlamentu. Iba takéto e, e, porovnanie e, jednotlivých procesov vlastne nám hovorí, že tu by sme potrebovali set dohôd, ktorých súčasťou by boli veľmi obsiahle obchodné dohody typu TTIP, Dohoda o odchode e, sa teda nemôže e, e, vykaštruzovať bez teda budúceho popisu vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, ale nemôže byť ani základom pre takýto budúci rámec. Ideálne by bolo kvôli vzájomnom prepojeniu Eh, od, som o odchode a budúce podoby eh, by bolo, aby eh, oboje sa vykrištalizovali v rovnakom čase, ktorý článok 50 definuje ako dvojročné obdobie, ak by teda sa rada nezhodla jednomyselne na predložení tejto dohody. No a teda teraz už prejdeme k článku 50, ako bol zadefinovaný v zmluvách. Niektorí hovorili, že bol navrhnutý na to, aby nikdy nebol použitý. Keď e, sa naň pozrieme a pozrieme sa na jeho e, e, súhru, teda pokiaľ je o budúce vzťahy medzi Spojeným kráľstvom a EÚ a hlavne ich ekonomické aspekty, Vychádzam pritom z toho, že Spojené kráľovstvo odíde z EÚ bez špecifických úprav a e, z tohto by vystali určité kritické e, e, otázky, ktoré by mali vyjasniť rokovania. Not only for the citizens, but also for corporations. Obe oblasti, ekonomické riadenie teda sú veľmi eh, obsiahle, treba spomenúť len určité eh, exemplárne eh, oblasti, vyžadovali by si naozaj hĺbkovú analýzu. Chcem sa teraz venovať pozícii Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o vnútorný trh, deriváty, situáciu zdaňovania, pokiaľ ide o úroky a voľný pohyb korporácií. Takže k prvému bodu. Finančné inštitúcie e, e, v e, Európskej únie môžu získať tzv. pás, ktorý umožňuje prístup na trhy iných členských štátov bez toho, aby potrebovali si potrebovali vytvoriť cerskú spoločnosť v danom členskom štáte. E, inštitúcie finančných e, služieb v Spojenom kráľovstve, e, medzi ktoré patria napríklad aj americké, by v prípade odchodu Spojeného kráľovstva ostali vlastne bez takejto možnosti pasu, museli by žiadať pas tretej krajiny na to, aby takýto získali Eh, museli by sa eh, registrovať eh, na Európskom teda inštitúcii ESMA. Tam je však potrebné vytvoriť cestú spoločnosť, pre ktorú Európska komisia vytvorí tzv. tzv. rozhodnutie o ekvivalentnosti. Musí to byť efektívny, vlastne ekvivalentný dopad. Takže takýto pás tretej krajiny nepokrýva ani všetky finančné služby, vylúčená Vylúčené sú e, e, mnohé otázky, napríklad platobné e, služby, alternatívne investičné fondy, prístup ktorý trh by teda vyžadoval, aby Spojené kráľovstvo synchronizovalo svoje, svoju finančnú reguláciu s tou, ktorú príjma EÚ. Spojené kráľovstvo by teda určite e, hľadalo e, riešenia pre túto dilemu e, počas nadchádzajúcich rokovaní. No a potom po druhé, pokiaľ ide o prístup k trhu s odbornými finančnými službami, je tu politika centrálnej banky, pokiaľ ide o CCP. Tu resolves itself between the two parties, assuming legal counterparty risk. Its purpose is Účelom teda je znížiť rizika e, zlyhaní e, zúčtovacích e, postupov a Londýn je teraz vlastne pre všetky typy derivátov najdôležitejšie centrum zúčtovacích procesov, denominuje denne obrad vo výške 927 miliard eur. A aby sme mohli ehm, nejako zvládnuť riziko CCP, ehm, Európska centrálna banka adaptovala svoju lokačnú politiku, teda zúčtovacie centra sú denne exponované 5 miliardám eur a tie musia byť lokalizované v eurozóne. To je pravidlo, ale ehm, potom bola podaná žaloba zo strany E, Spojeného kráľovstva a táto politika bola e, vyhlásená za neplatnú, lebo údajne ECB nemá právomoc v tejto oblasti. Únia môže na základe e, článku 221 v súlade s bežným legislatívnym postupom preniesť na Európsku centrálnu banku príslušnú právomoc a potom Európska centrálna banka môže príjmať túto lokalizačnú politiku. Dôsledkom Dôsledok lokalizačnej politiky by bol veľmi e, závažný pre Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o deriváty denominované e, v eurách, pretože tieto transakcie pravdepodobne sa budú môcť realizovať iba v eurozóne. Po tretie, daňové záležitosti v Spojenom kráľovstve sa v prípade výstupu nebudú uplatňovať pravidlá štátnej pomoci, ale potom tu máme ešte aj smernice o cerských a materských spoločnostiach a o, o úrokoch a licenčných poplatkoch. A e, máme tu problematiku asociovaných e, spoločností v členskom štáte. Keby Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ, takéto platby e, britskému príjimateľovi britskej spoločnosti by e, boli e, predmetom zrážkovej dane v členskom štáte EÚ. Obe tieto smernice boli prijaté na základe článku 115. Európska únia má internú právomoc a preto to má účinok na e, uzatváranie zmluv medzi EÚ a tretimi štátmi. Pokiaľ ide o úroky a licenčné poplatky medzi asociovanými podnikmi, toto E, sa môže uplatňovať len formou dohody z EÚ voči Spojenému kráľovstvu ako, ako, ako tretiemu štátu. Čiže toto je jeden z dopadov e, základných slobôd. No a tým sa dostávam k štvrtému a poslednému bodu. Európsky súdny dvor e, vydal rozsudok Übersering a je jasné, že korporácie využívajú štyri e, slobody ako právne subjekty, inkorporácie a hospodárske subjekty, ktoré zriadia v Spojenom kráľovstve spoločnosť s ručením obmedzeným a pôsobia na e, vnútornom trhu, e, obchádzajú platné pravidlá v štáte podnikania, ako napríklad minimálne kapitálové požiadavky alebo požiadavky na poistenia. A teraz, keď Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ, tieto základné slobody sa prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo, na e, spoločnosti INC a e, stanú sa vlastne potom pred, e, predmetom práva administratívneho sídla, čiže v Nemecku by to potom bola spoločnosť s ručením obmedzeným a takisto aj vo Francúzsku Société a Responsabilité Limité. Čiže potom tieto spoločnosti by museli nadobudnúť nejakú právnu formu e, platnú v EÚ, aby mohli využívať slobody. Spojené kráľovstvo môže prijať určité pravidlá neskôr, ktoré e, by uplatnili e, úrady Spojeného kráľovstva predtým, než vystúpi z EÚ. Napríklad prípady Kratešo Envala o tomto hovoria. Spojené kráľovstvo bude ale svetkom toho, že veľa spoločností bude odchádzať z Spojeného kráľovstva na kontinent a na kontinente sa opäť bude odohrávať súťaž eh, medzi právnymi formami podnikov medzi jednotlivými členskými štátmi. Eh, pani predsednička, členovia výboru AVKO. Toto bol len krátky prehľad rôznych záležitostí, ktoré súvisia e, s touto problematikou. Čiže ak dopredu neupravíme e, budúce vzťahy so Spojeným kráľovstvom pred jeho vystúpením, nebolo by to v záujme Spojeného kráľovstva. E, Únia podľa zmluvy o fungovaní EÚ musí nie iba rokovať o vystúpení, ale aj upraviť svoj budúci vzťah so Spojeným kráľovstvom článok 50 hovorí, že je potrebné nájsť nejaký, nejakú formu úzkej spolupráce medzi úniou a odchádzajúcim štátom, i keď to nie je e, právny záväzok Európskej únie. Ak takýto budúci vzťah sa má stanoviť na základe nejakej zmluvy e, šitej na mieru, tak potom e, bude právnym základom nie článok 50, ale článok 270 ehm, zmluvy o EÚ. Je potrebné vziať do úvahy ehm, rámec budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Týmto uzatváram môj úvod a teším sa na diskusiu počas tohto workshopu. Ďakujem. Teraz pán Pírs, nech sa páči. Môžete predniesť prezentáciu. Thank you very much for the invitation. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie na tento workshop a vzhľadom k tomu, ako sa hlasovalo na referende, by som sa chcel sústrediť na otázky eh, získaných práv alebo existujúcich práv, čo eh, sa týka vlastne občanov Eh, Británie v Británii a aj občanov Británie v Európskej únii. Ako iste viete, hovoríme o niekoľkých miliónoch občanov, ktorí žijú mimo Veľkej Británie a pre nich je to teda pre každodenné bytie veľmi dôležitá otázka. Teda oni to videli ako eh, vyjadrenie tej možnosti voľného pohybu a usadenia v zmysle práv občanov Európskej únie. Teraz však podľa práva zmluv je tam ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že osobitne práva, ktoré boli získané pred e, ukončením zmluvy, nebudú stratené, ale toto otvára niekoľko otázok. Niektorí ľudia tvrdili počas kampane e, pred referendum, že to bolo pravidlo právne úplné a, a mali by sme sa na ňo spolahnuť bez akékoľvek ďalšej diskusie, ale podľa mňa toto pravidlo otvára niekoľko veľmi dôležitých otázok, ktoré sa týkajú tak vynutiteľnosti, ako aj právnych detailov. V prvom rade niekoľko členských štátov neratifikovalo viedenský dohovor, a, ktorý sa týka práva o zmluvách a po druhé, nie je celkom jasné, že pravidlo týkajúce sa nadobudnutých práv sa týka aj tejto osobitnej témy vystúpenia z Európskej únie, pretože tieto nadobnuté práva, tie sú riešené ako Lex specialis v každej zmluve a teda možno povedať, že proces e, podľa článku 50 je práve takýmto lex specialis a článok 50 je jediným, ktorý reguluje túto záležitosť a nahrádza akékoľvek iné princípy riadiace nadobudnuté práva. A nie je celkom jasné, či možno e, vyvolať tieto nadobudnuté práva jednotlivcami pred národnými súdmi alebo e, súdnym dvorom Európskej únie, pretože podľa Spojeného kráľovstva toto je právo dualistické a nevedie k uplatňovaniu, automatickému uplatňovaniu medzinárodného práva zmluvného alebo e, súkromného práva ak e, neuplatnia občania túto doložku. A potom je tu otázka toho, ktoré práva sú vlastne zahrnuté do doložky o nadobudnutých právach, ak sa uplatňuje. A keď sa pozrieme na nedávny komentár k viedenskému dohovoru, tam sa hovorí, že doložka o nadobudnutých právach by sa týkala práv vlastníctva hmotných statkov a netýkalo by sa to právo verejného, verejného, verejných práv, verejného práva alebo verejného stavu, ako napríklad imigračného štatútu, respektíve občianstva alebo pobytu. A toto by sa samozrejme dotýkalo európskych občanov v Británii aj britských občanov v Európe. A otázka je, ktoré práva sa to považujú za nadobudnuté alebo ktoré by mohli byť nadobudnuté v budúcnosti. Ja tu uvažujem nad niekým, kto je, dajme tomu, študentom a nachádza sa v polovičke svojho štúdia. Otázka je, či takáto osoba získa trvalý pobyt v zmysle práv o slobodnom pohybe podľa EÚ, alebo je 15-ročný e, človek, ktorý by potom mal rovnaké právo na prístup k, k vzdelávaniu, keď vlastne takýto človek plánuje sa prihlásiť na univerzitu až o 3 roky. Keď bude mať 18 rokov, tak e, vlastne by mal právo takýto človek zostať v tej krajine. To je niekoľko takých problémov, ale je to aj množstvo ďalších. Teraz k definícii toho, čo je e, teda nadobnuté alebo existujúce právo a kedy e, si stanovíme nejaký termín, od ktorého sa to už nebude uplatňovať, ak Británia sa pripojí k myšlienke slobodného pohybu osob, tak to samozrejme nebude potrebné, ale minimálne pri skupine ľudí e, to, tento problém vznikne. Ak to vznikne, tak je potrebné stanoviť nejaký e, konečný dátum e, a potom bude treba k tomuto dátumu dokladovať postavenie danej osoby, aby bolo možné uplatňovať príslušné právo od tohto dátumu. A, potom e, k tej dohode o vystúpení, ktorá dúfam bude vyrokovaná čoskoro v zmysle článku 50 zmluvy Európskej únii. E, toto by malo byť dohodnuté v tejto zmluve, pretože vystúpenie členského štátu z Európskej únie musí byť podrobne definované a to sa týka napríklad e, dôchodkov alebo ukončenia funkčného obdobia britského komisára. To sú veci, ktoré e, článok 50 chce, aby sa riešili, ale možno najdôležitejšia vec, podľa môjho názoru, je, poč- je množstvo ľudí, ktorých sa budú tieto zmeny dotýkať a otázka je, alebo teda malo by to byť z hľadiska právnej istoty. Toto sú všetko dôležité otázky právneho účinku a právnych detailov, ku ktorým dostávam e-maily a tweety od mnohých ľudí. Neustále sa na to pýtajú, ale podľa mňa je to len e, špička ľadovca. Takže je dôležité, podľa môjho názoru, ich riešiť e, už v tejto zmluve o vystúpení, aby bola vytvorená právna istota. Na materiály, ktorý sa vám rozdal, je navrhovaný text tejto doložky. Je to v, tej, v tom vašom súbore prezentácií na spodku strany sú tri odseky, ktoré hovoria o tom, alebo teda, ktoré sú návrhom na to, čo by sa mohlo dostať do zmluvy. Teda napríklad v prvom rade sa stanovuje princíp eh, nadobudnutého práva a jasne sa hovorí o tom, čo to vlastne znamená. Sú to všetky práva získané v zmysle zákona o voľnom pohybe Európskej únie pred daným dátumom a týka sa občanov v Európskej únii aj v Británii. Nehovoríme len o vlastníckých právach, ale aj o tom, keď niekto napríklad získa štátu trvalého pobytu. Ide o uznanie miery na základe určitých kvalifikácií alebo skúseností, teda uznanie titulu, dáme tomu, alebo e, uznanie príspevkov do, do systému dôchodkového zabezpečenia alebo iných sociálnych e, zabezpečení, čo môže byť dôležité pre príslušne, príslušných ľudí. A potom je tu druhá veta, ktorá hovorí o otázke e, procesa akvizície, ktorý by hovoril o tom, ako práva sa môžu získavať ďalej od, e, od toho dňa Brexitu alebo iného termínu, ktorý si stanovím ako ten bod zlomu, ten bod zmeny. A tretí odsek hovorí o tom, kde sa tieto veci budú riešiť, či v národnom práve alebo v práve Európskej únie. Ja si myslím, že v prípade Európskej únie by to mala byť asi úroveň Európskej únie, teda legislatíva Európskej únie by mala riešiť vo svojej, teda je to vie kompetencia, by riešila občanov iných krajín a v práve EÚ už je model, ak poznáte zákon o imigrácii z tretich krajín, tak toto je presne ten model. Tu sú ľudia, ktorí, na ktorých sa vzťahujú zmluvy o voľnom pohybe. To sú konkrétne Švajčiaria, e, občania štátov Európskej hospodárskej oblasti. Čiže to sú občania, na ktorých sa budú týkať podobné práva ako na Britov po podpísaní zmluvy o vystúpení. Takže tu bude tiež nejaký termín, po ktorom sa novo, noví príšovci budú brať inak, teda pôjdu podľa nového systému. Ďalej e, je potrebné stanoviť pravidlo dohody, alebo teda toho, aby museli schváliť všetky opatrenia o náležitosti obidve strany, teda EÚ aj Spojené kráľovstvo. A potom je tu um, otázka A potom e, je tu vlastne určitý precedens, keď vystúpilo Grónsko z Európskej únie, kde sa hovorilo tiež o týchto e, nadobudnutých právach a e, preto môžeme čerpať skúsenosti aj z tohoto. Posledná vec, podľa môjho názoru, čo by Európsky parlament mal robiť a prečo by to mal robiť. Ja by som navrhol veľmi dôrazne, aby Európsky parlament sa chopil príležitosti a vyjadril sa k tejto veci a aby v prvom rade formuloval v uznesení, že nepodporí svojim súhlasom e, výsledky rokovaní podľa článku 50, pokiaľ tam nebude e, doložka, akú som práve citoval, nejaká podobná, nemusí byť takáto istá, ale teda treba najprv treba stanoviť určité princípy, za ktorých Európsky parlament dá súhlas alebo odmietne súhlas s e, touto zmluvou teda ak tam určité podmienky nebudú formulované, tejto zmluva o vystúpení, tak by ste mohli už e, vo veľmi časných fázach rokovaní, možno ešte pred ich začatím, e, toto deklarovať, teda keď dojde k spusteniu článku 50, čo ste ochotní akceptovať a aké sú podmienky. A toto je veľmi dôležité pre veľa ľudí, takže ja by som povedal, že to treba povedať veľmi jasne a malo by to byť podmienkou schválenia článku, zmluviť podľa článku 50. To je dôležité nielen z pohľadu vytvorenia právnej istoty, a to v čo najskoršej fáze. Možno, že tým e, podporíte istú dynamiku, politickú dynamiku v rokovaniach medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ale e, tu nejde len o nejakú abstraktnú právoistotu, ale o reálnych ľudí, ktorí teraz sú v isté neistote. A opakujem, sú to občania EÚ v Británii a britské občania v Európskej únii, ktorí teraz e, nevedia, čo bude s nimi, čo bude s ich deťmi, ktoré možno o pár rokov pôjdu na univerzitu, ehm, budú napríklad e, schopní získať e, trvalý pobyt. To sú také dennodenné záležitosti a aj preto, lebo sa zvyšuje miera zločinov z nenávisti v Británii. Došlo k eh, zabitiu, minulý týždeň k zabitiu Poliaka. A to bol zločin spôsobený práve takouto nenávisťou. Ehm, vždy, keď situácia dospeje tak ďaleko, že zomierajú ľudia, tak to nie je dobré. My by sme sa mali pomôcť, my, my by sme sa mali snažiť pomôcť vytvoriť eh, nejaké ovzdušie istoty, kde jednoznačne zamietneme napríklad e, násilnosti proti Britom v Európskej únii, ale sú určité skupiny ľudí, ktoré môžu byť teraz zraniteľné a e, treba jasne napríklad povedať, že nedôjde k žiadnym masovým e, odsunom, žiadnemu vyhosťovaniu. A pokiaľ niekto využil svoje právo na slobodný pohyb pred Brexitom, mal by mať právo ďalej alebo teda mal by mať možnosť ďalej toto právo užívať bez diskriminácie. Takže ja by som chcel vás, na vás apelovať, aby ste to e, poňali takto. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za to, že ste e, e ukázali e, vašu emocionálnu zainteresovanosť za tejto témy. To nám určite pomáha. Teraz už by sme prešli k diskusii. Traja kolegovia sa hlásia, ale e, samozrejme pre interakciu e, je e, dôležité, ak by teda boli nejaké e, nejsoty, aby sme podnetili vlastne diskusiu, možno aj medzi expertami. Ďakujem, pani predsednička, ďakujeme za túto výmenu názorov. Myslím si, že pre Európsky parlament je toto veľmi dôležitý okam okamih. Nebudem sa vrácať k tomu, čo už zaznelo. Musíme teraz sa rozhodnúť, ako sa Európsky parlament zachová, ako zorganizuje svoju prácu predtým, než sa začne postup výstupu, počas neho a aj potom. My sa teraz dostávame do úplne neznámeho prostredia, je to neprebádaná, neprebádaná oblasť. A chcem sa vrátiť k trom veciam, ktoré spomenuli experti. Najskôr chcem na jednu vec upozorniť. Sme vo výbore pre ústavné záležitosti a je normálne, že skúmame vzťah medzi zmluvou a konkrétnou implementáciou z inštitucionálneho hľadiska tohto procesu, ale keď 27. E, vyšle posolstvo také že nám ide najmä o to, aby sme zistili, aká, aký bude vzťah, ústavný vzťah medzi 27. a Spojeným kráľovstvom, tak onedlho už nebudeme mať Európsku úniu. Prioritou je sformulovať politickú odpoveď a stanoviť priority Európskej únie. Len tak e, získame naozaj použiteľné výsledky pre, občanu, pre občana. Samozrejme to nebráni e, žiadnemu vytvoreniu inštitucionálneho rámca. Ja si kladiem otázku, koľko to všetko bude trvať. Vy ste povedali, e, pani kolegyňa, že by sa proces nemal začať príliš skoro, pretože v okamihu podania článku 50 samozrejme začína plynúť dvojročná lehota. Ale môžeme tento argument naformulovať aj opačne. Zastupcovia trhu vždy hovorili, že trh neznáša právnu neistotu. Ja nie som 100% zástankyňa trhu, trhových síl. Um, sociálna trhová ekonomika funguje viac menej dobre, ale v tomto prípade naozaj musíme odstraniť čo najskôr tú právnu neistotu, ktorá teraz pretrváva, to je mm, niečo kontraproduktívne pre 27 aj pre Spojené kráľovstvo. Ďalšia vec tu nebola dostatočne zdôraznená. Dvadsaťsedmička e, je teraz veľmi limitovaná, má zviazané ruky, tak povediac, pretože my teraz kladieme iba veľmi ľahké podmienky a nekladieme žiadne otázky. Naša situácia je teraz taká, že vlastne nevieme, um, ako bude postupovať táto krajina, ktorá začína, um, ktorá spúšťa ten katastrofálny proces, ktorý bude mať obrovské dopady. Ako bude postupovať táto krajina, vôbec nevieme. Čiže ten, aký je ten common understanding? Naši experti e, by nám mohli vysvetliť lepšie, čo môžeme urobiť, aby e, spustenie článku 50 prebehlo hladko. Nesmie to prísť príliš neskoro, čím e, dlhšie to budeme odkladať, tak budeme žiť v obrovskej neistote, pokiaľ ide o budúcnosť. A po druhé, táto otázka bude hýbať dôležitými energiami a my budeme vlastne všetku našu kapacitu e, využívať na riešenie tejto otázky a nebudeme sa venovať iným urgentným problémom. Máme tu teda mm, prepojenie medzi článkom 50 a budúcim rámcom rokovania vzťahov. My to nemôžeme obrátiť, nemôžeme povedať, že budeme určovať nejakú formu a rokovať o budúcich vzťahoch predtým, než sa spustí článok 50. To poradie článok 50 a potom určenie budúcn- budúcich vzťahov, to musíme rešpektovať. Ešte dve veci. Spomeňme si na históriu článku 50. Článok 50 nemá nič e, spoločné s alžírskou dekolonizáciou, pretože v tej dobe ešte EÚ ani len neexistovala v súčasnej forme. No a pokiaľ ide o Grónsko, aj Grónsko vystúpilo predtým, než vôbec sme vytvorili článok 50. Článok 50 je výsledkom britskej iniciatívy e, počas Európskeho konventu, takže objasníme si, ako vlastne vznikol článok 50. Ešte jeden detail, veľmi dôležitý. Expert povedal, že V jednej štúdii celkom užitočnej sa uvádza dôležitá vec. Vo februárovej dohode, pokiaľ ide o štatút eurozóny, sa uvádzala jedna dvojznačná vec. A bolo by dobré objasniť si toto predtým, než začneme rokovať, aby sme nepreniesli chybu z februárovej dohody do prítomnosti. Čiže ide o možnosť e, pre štáty eurozóny konsolidovať sa, prípadne rozširovať eurozónu o ďalšie štáty. No a potom otázka daňová. Toto je veľká prekažka, toto je naozaj veľmi ťažká téma, e, aj e, v, ok- v kruhu 27. A Teresa May už povedala že toto je téma, kde by Spojené kráľovstvo si chcelo ponechať svoje výhody, aby mohlo zvyšovať svoju atraktivitu. Takže v tej dohode medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorá bude šita na mieru, ako tam nájsť e, nejaké výhodné, vzájomne výhodné E, riešenia tejto daňovej otázky. George Schöpflin, nech sa páči. Ďakujem. Toto považujem za veľmi zaujímavé a ja veľmi ďakujem týmto všetkým účastníkom tohto workshopu. Mám dve otázky, ktoré sú prepojené. Otázka tých nadobudnutých práv 150 e, teda, e, tisíc ľudí, ktorí zastupujem v Spojenom e, kráľovstve, takže vlastne zaujíma ma táto téma. Bolo by dobre, keby vlastne parlament stanovil určité otázky, ale je to určitý, určité politické riziko a bude to mať politické dopady. Ja tu naozaj si viem predstaviť procesy v Spojenom kráľovstve, ktoré zintenzívňa e, tú e, nenávisť voči Bruselu, ktorá tu už je. No a potom, pokiaľ ide e, o takú ďalšiu úvahu, ktorá na to nadvezuje, ako náhle by sa zaktivoval článok 50, čo vlastne Eh, teda súvisí aj s konaniami Európskeho súdneho dvora, čo vyvstane z rokovaní, eh, pokiaľ ide o eh, Spojené kráľovstvo môže byť vlastne presunené do Luxemburgu, pokiaľ teda Spojené kráľovstvo kým, kým toto zostáva v EÚ, tak jednoducho luxemburské rozhodnutia sú pre ňo platné. Môžeme špekulovať aj o, o Gre, k e, Grónsku, o Škótsku, o Severnom Írsku, o, o e, e, Gibraltáre. Ďakujem, Barbara Spinelli. Ďakujem, pani predsednička. Len pár bodov by som chcela, chcela dôrazniť. Prvým je to, čo povedala Pervan Šbere, s tým súhlasím. Diskusia musí byť politickejšia, viac politická než technická, aj keď technické aspekty e, sú e, zásadného významu, ale práve preto treba aktivovať mechanizmus článku 50 čo najrychlejšie. A to preto, že na rozdiel od prvého rečníka profesora Lucaragu si myslím, že vlastne, e, nie je e, e, odchod nutne zložitejší než integrácia. Integrácia v Európe dnes je, myslím, veľmi, veľmi zložitá, zložitejšia než rozchod. A chcela by som teda vyzvať e, všetkých, aby nezanedbávali práve e, e, takéto dizidiačné efekty referenda v Spojenom kráľstve. Je tu naozaj vlastne snaha imitovať túto cestu v mnohých krajinách, obzvlášť vo východnej časti EÚ. A čo mám týmto na mysli? Chcem povedať, že by sme nemali zanedbávať motivy týchto e, fenoménov, týchto snách e, opakovať britské referendum, sociálne aspekty, e, nespokojnosť s katastrofickým riadením, s ekonomickou krízou, s otázkou riadenia migračnej krízy. Tomuto všetkému sa treba venovať politicky a ja žijem vo Francúzsku a vidím eh, teda veľmi dobre, eh, že eh, vlastne toto, toto nespokojnosť EÚ aj s chartou ľudských práv je veľmi silná, nielen teda v tábore Le Pen, ale aj v Sarkozyho tábore, v časti sociálnych demokratov, počnúc teda od premiéra Francúzska. A preto ma veľmi zaujíma to, čo ste povedali, eh, hlavne pokiaľ ide o reakciu eh, občanov, eh, to, čo povedal Steve Pierce k nadobudnutým právam. Ja som presvedčená, ako on, že parlament naozaj môže niečo urobiť, aj keď prirodzene treba zabezpečiť, aby to nevnie, neviedlo k eh, eh, zvyšovaniu eh, vlastne negatívnych emócií v Spojenom kráľovstve voči Európskej únii. Európsky parlament si myslí, môže urobiť niečo v o ochrany týchto práv, ale moja otázka na Steve sa by bola, akú formu môže nadobudnúť ochrana týchto práv miliónov občanov EÚ. Ako má vyzerať táto ochrana zo strany Európskeho parlamentu? Čo konkrétne môžeme urobiť? A tretia a posledná otázka, ktorú mám pre expertov, je, ako môžeme sa venovať otázke, ktorú si pravdepodobne bude klásť e, Severné Írsko a možno aj Škótsko. Eh, po eh, teda referende o nezávislosti nie je mm, dané, že, sa, že k nemu dôjde a že eh, vlastne bude pozitívne, ale ide o tieto dva regióny, ktoré chceli ostať súčasťou EÚ. Ďakujem za pozornosť. Grazie, Ďakujem, pani predsedníčka. Ja by som chcela poďakovať našim rečníkom, ktorí na jednej strane eh, nám eh, navrhli veľmi významné veci, ale na druhej strane trošku zvýšili naše obavy. Pretože celkom zjavne z pohľadu expertov na právo tu ide skutočne o veľmi zložitý rébus. A už len definovať tento rébus je veľmi zložité. Chcela by som e, sa venovať e, tomu, čo povedal profesor Pierce v tom poslednom príspevku. Nadniesol aspoň e, čiastočne možnú e, politickú stratégiu, e, ktorá je teraz z právneho pohľadu schodná. Takže veľmi rada si pozorne prečítam text jeho príspevku, aké je k dispozícii. Chcela by som mu položiť otázku jemu aj ostatným. Myslíte si, že by bol možný postup, ktorý by zohľadňoval politické, nutné politické aspekty, teda e, či e, už Veľká Británia a ako aj my musíme E, vlastne e, e, dať našim občanom do politickej diskusie medzi partnermi, ktorí sa rozhodli sa navzájom od seba oddeliť, ale nemal by to byť nejaký násilný rozchod, kde si všetci robia naprieky, ale rozchod, kde ide o to, aby sa vlastne vyrokovalo to najlepšie pre obe strany. Takže nemali by sme sa zapýtať od začiatku v právnych detailoch, ale treba politicky nastoliť vlastne smerovanie pre tieto rokovania. A mali by sme v tejto súvislosti žiadať od Veľkej Británie, aj keď teda e, to asi robí, aby si zobrala radšej viac času, o 3-4 mesiace viac, ale Ehm, aby potom jasne e, navrhla, e, aký politický postup si e, predstavuje čo si predstavuje, v čom bude pokračovať z EÚ a z čoho by sa rada e, stiahla. Aby to bolo jasné, zrejme, nezávisle teda od tých technicko-právnych e, podrobností, ale bolo by dobré, aby sme od začiatku vedeli jasne, čo chcú, čo si želajú. A z našej strany je dôležité, aby sme nestrácali čas e, počas týchto mesiacov aby sme len nevyčkávali, ale aby sme začali pracovať. E, ja myslím, že vy, pani predsednička, budete súhlasiť, že e, náš výbor by mal začať pracovať. Mali by sme e, začať robiť to, čo tu zaznelo. Mali by sme pracovať na tom, že od začiatku nastavíme určité smerovanie. Budeme sa snažiť politicky ovplyvniť tento proces pretože by sme mali jasne uh, už na začiatku povedať, že považujeme za určité veci za uh, zásadné, eh, určité otázky jednoducho podľa nás budú stať mimo rokovanie, jednoducho bude to tak, budú nemenné. A myslím, že je jasné, že politika nemôže úplne obchádzať právo, takže určite bude potrebné E, držať sa e, v e, teda tých právnych limitoch. Ja sa veľmi obávam tých časových lehôd. Spomína sa hypotéza, že jednoducho sa to nedá stihnúť v tom stanovenom časovom rámci. Takže pýtam sa, je možné predstaviť si, podľa mňa za tie dva roky jednoducho musíme uzavrieť tieto rokovania. Viete si predstaviť, ako by sme občanom vysvetľovali, že napríklad sa e, budú e, konať e, voľby do Európskeho parlamentu, do ktorých bude zahrnutá aj Veľká Británia, pretože ešte stále je členom EÚ, pretože ešte stále prebiehajú rokovania o vystúpení Veľkej Británie. Je možné predstaviť si, že v priebehu tých dvoch rokov dôjde k jasnej dohode, čo áno, čo nie, k tým zásadným otázkam? A by tu boli nejaké technicko-právne otázky, ktoré bude treba ešte doladiť, toto by mohlo byť e, predmetom nejakého odsunutia na neskôr, ale e, tá dohoda by mala byť jasná dohoda, e, s čím Veľká Británia, z čoho Veľká Británia odchádza, kde sa bude predlžovať aktuálny právny stav, až pokiaľ sa nevyrokuje nejaké koncové riešenie ale e, tie dva roky by mali byť dôležité, mali by determinovať celý e, ten e, systém definovania práva povinností, hlasovacie právo, prítomnosť, všetko. Jednoducho všetky tieto najdôležitejšie témy, ktorých sa to týka. Vidíte to ako možné, pretože ja si neviem predstaviť, ako povieme občanom, ako im budeme vysvetľovať. Berens hovorila, Berens hovorila o e, trhoch, ale ja myslím aj na verejnú mienku, na všetky tie členské štáty, e, v ktorých sa ozývajú euroskeptické e, hlasy, ktoré chcú robiť podobné referenia, referenda, pôjdu s týmito návrhmi do volieb. Takže nemali by sa zabrať len problémami, ale aj vôľou vytvoriť jasný postup, E, pretože ide o ochranu nielen Veľkej Británie, ale aj zvyšku Európy. E, ja myslím, že sú tu jednoducho obavy, že e, jednoducho sa nebudem dostatočne venovať určitým politicky zásadným otázkam, ktoré sú však veľmi dôležité pre občanov EÚ, ako napríklad tie už spomínané nadobudnuté práva. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, majte. Es una, una pregunta concreta. Toto je taká konkrétna otázka. Mm, myslím, že um, budeme odpovedať asi každý na svoje vlastné eh, veci, o ktorých sme hovorili. Ale ja by som eh, v prvom rade chcela poďakovať všetkým za vynikajúce príspevky. Jedni, niektorí z vás uh, ste povedali, že Áno, treba uvažovať nad budúcimi modelmi nejakého rozvoja, konfrontovať s nimi ešte predtým, než sa o tom bude rokovať. Ja si myslím, že to je práca, ktorú by práve výbor AVKO mohol vykonávať, pretože my spolu s e, ďalšími výbormi máme pripravené tri správy, ktoré by mohli byť dôležité pre budúcu Európsku úniu a preto tieto tretie rokovania, o ktorých ste hovorili, teda budúci model e, vzťahov, my, keď vlastne navrhneme tie rôzne modely, tak aby som chcela vedieť, či, sú, či máte nejakú predstavu o tom, ako by to mohlo vyzerať, ako vlastne vytvárať tieto, tieto nové modely vzťahov medzi UK a EÚ. No a ono, každý, každý rozvod e, ten zo sebou prináša isté náklady, ale my e, nemôžeme sami aktivovať ten článok 50 musí to robiť eh, britská vláda a britská vláda tiež eh, vlastne bude asi musieť eh, vziať na plecia tie náklady a problémy, ktoré budú súvisieť s tým procesom rokovaní. My by sme mali nejakým spôsobom mať možnosť, aby nám britská vláda nahradila tie náklady, ktoré s týmto rozvodom budú spôsobené. Richard Corbett. Um, Ďakujem. Uh, začiatkom tohto popoludnia uh, sme si vymenali názory so slovenským uh, zástupcom slovenského predsedníctva a v tej diskusii zaznelo, že celá táto operácia nadnáša čoraz viac otázok a problémov, ktoré v určitom pôde budú vyžadovať riešenie. A aj to, čo sme si počuli počas tohto hearingu, e, toto zdôrazňuje. Vyvstáva čoraz viac komplexných, zložitých e, otázok, pre ktoré ani jedna z zatiaľ nemá riešenie. Určite e, britská vláda ne, ne, sa nezamýšľala nad mnohými z týchto bodov. Možno tak len začína. A, a, a na rozdiel od mojej dobrej priateľky Vange si myslím, že to vyžaduje e, čas, dokonca e, ešte predtým, než e, sa zaktivuje článok 50 treba naozaj vypracovať plný, úplný inventár, aby sa mohlo začať rokovať je to v záujme právnej e, istoty, pretože tá najväčšia právna e, neistota je, to je chaos alebo nesprávna, nevhodná dohoda, alebo ak to bude vystúpenie bez toho, že sa vyriešia dôležité otázky. A čím viac času budeme mať, tým bude pravdepodobnejšie, že buď e, tu bude úspešný, hladký Brexit, ktorý si želá mnoho ľudí, alebo ako si mnoho ďalších ľudí v mojej krajine želá, bude tu možnosť vznikne tu možnosť premyslieť si veci e, e, ešte raz. E, konajú sa demonstrácie v Londone, v Cannes, v Cardiffe, v Bristole, v mnohých ďalších mestách, na ktorých ľudia žiadajú vládu, aby neaktivovala článok 50 napriek v výsledku ehm, referenda. Ehm, touto otázkou sa zaoberá ehm, súd. Máme tu petíciu 4 miliónov ľudí. Je to najväčšia petícia svojho e, druhu, ktorú kedy predložili britskému parlamentu. Takže je veľa ľudí e, v našej krajine, ktorí si nemyslia, že toto je vybavená záležitosť. A je možné, že Spojené e, kráľovstvo sa bude zaoberať e, naozaj dohlbky tým, čo je alternatívou, e, nie iba teda výsledkom referenda. pozrie sa na realitu, pozrie sa na komplexnosť e, týchto otázok a možno z toho vyvstane príležitosť premyslieť si veci na novo. Ale aj keď k tomu nedôjde, určite je v záujme každého, aby proces prebehol čo najhladšie. Takže mám pár veľmi konkrétnych otázok pre našich expertov. Ak teda sa e, e, vyrokuje e, dohoda, ale stanovíme si neskorší dátum na vystúpenie, napríklad 2022. Môže to obdobie medzi 2018 až do roku 2022 sa využiť na renegociovanie tých otvorených otázok a bude tam nejaká do, môže tam byť nejaká doložka o podmenenosti, ak určité veci sa nevyriešia, tak je možné ďalej rozšíriť, e, predlžiť lehotu. A ďalšiu otázku. E, spomenuli sme pred tým, čo by sa stalo, keby e, Spojené kráľovstvo požiadalo článok 50, ale potom pred ukončením rokovaní zmenilo svoj názor? a e, čo by sa stalo teda, ak by Spojené kráľovstvo vystúpilo napríklad v roku 2020, ale potom e, čo e, sa vlastne dohoda podpíše, tak ďalej by zase zmenilo názor. Dajme tomu v roku 2022 z politického pohľadu bola by tu vôľa vlastne dovolíte Spojenému kráľovstvu E, zotrvať v EÚ, aké e, komplexnosti sú s tým spojené. Ďakujem, teraz dáme slovo Maxovi Andersonovi. Ja mám jednu otázku na pani Zapaty. Ja tomu rozumiem tak, že ambície Spojeného kráľovstva budú také, že sa bude snažiť vyrokovať dohodu zmiešanú, podobne ako, e, ako má Švajčiarsko, a snažiť sa ratifikovať do dvoch e, rokov. A toto je podľa mňa príliš e, ambiciozne, možno až nereálne. A je tu isté riziko zlyhania, takže sa chcem spýtať, či by nebolo rozumnejšie pre obidve strany, keby Spojené kráľovstvo najprv pristúpilo k Európskej hospodárskej oblasti a následne viedlo pomerne dlhé určite dlhé rokovania o vystúpení bez rizika katastrofického zlyhania. Keby sa teda na, namiesto toho, keby sa snažilo rýchly Brexit. Ja by som teraz chcela dať slovo sama sebe. Ja mám jednu pripomienku a jednu otázku. Moja pripomienka sa týka skutočnosti toho, čo ste spomenuli o februárovej dohode, kde parlament nebol najšťastnejšou európskou inštitúciou potom, čo táto dohoda bola publikovaná, ale súhlasím s vami, že mm, je tu doložka, ktorá umožňuje to referendum nerešpektovať, ale to sú myšlienky, ktoré my nechceme nejak prepašovávať do, toho nového, do, tej nové, do nejaké nové alebo budúcej nové dohody so Spojeným kráľovstvom. Takže ja si myslím, že je možno predpokladať, že tá dohoda je mŕtva, môže sa nám vrátiť. No a ďalej v článku 50 ehm, sú dve veci. Jedna vec je rozhodnutie a druhé úmysel. A úmysel je to, čo by Spojené kráľovstvo s čím mala prísť na radu, teda s touto notifikáciou um, úmyslu vystúpiť, ale tomuto predchádza rozhodnutie a všetko, čo sme doteraz počuli od britskej vlády, ukazuje skôr na to, že britskí občania vykonali práve to rozhodnutie. My hovoríme o Brexite, hovoríme o tom, že nebude nové referendum, čiže ono to ne, nevyzerá, alebo zdá sa, že je jedno, čo ľudia povedali. Ja si myslím ale, že to rozhodnutie padlo. Možno tu niekto sa snaží, alebo to na britskej strane sa snaží to rozhodnutie nejak formalizovať, že by sa vyžadovali nejaké právne kroky, ale to substantívne rozhodnutie už bolo vykonané. Čiže je to situácia, ktorá je trocha zvláštna. Moja otázka na vás je, vzhľadom k tomu, že je tu to slovko, ktoré sa mnohým nepáči, teda shall, hneď ako rozhodnutie padne, teda po rozhodnutí britská vláda musí notifikovať. A čo to znamená správneho hľadiska pre Európsku úniu? Že musí to shell, je to také, také záväzné. Teraz sa nepamätám, ktorý článok to bol, myslím článok 4 o úprimnej spolupráci. Týka sa aj tohoto procesu, alebo nie. A moja druhá otázka, ja si viem predstaviť, že aj v zmluve o vystúpení, aj v novej zmluve, alebo teda v zmluve o nových vzťahoch, budú otázky, ktoré budú vyžadovať zmenu ostatných zmluv a ja by som chcela, aby ste sa zamysleli nad tým, aké zmeny zmluv to môže vyžadovať. Znamená to, že obe dohody, teda aj dohoda o vystúpení a dohoda o nových e, vzťahoch, ktoré nie sú primárnym právom, by vyžadovali nejaké zmeny zmluv a tým pádom by nemohli vstúpiť do platnosti pred e, ukončením tých zmluv. Neviem, či som to povedala. A mám ešte tretiu otázku, neviem, či som to povedala jasne, ale po tom, čo povedal George o e, tých e, územiach, ktoré vystúpili z Commonwealthu, teda ktoré Británia stratila v minulosti, tak táto nová dohoda o vzťahoch medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou by sa týkala iného vzťahu medzi niektorými týmito medzi týmito závislými územiami Británie a EÚ. Nevidím však, že by niekto iný žiadalo slovo, takže prepačte, dala by som vám slovo predo mňou, lebo ja mám rada posledné slovo ako žena, ale, ale veľmi rozumne ste o to slovo požiadali až teraz Pascal Dural. Ďakujem, pani predsednička. E, je mi ľúto, trošku sa hambím, ale môžem hovoriť o, o dovolenke a nehovoriť o tejto otázke, ale napriek tomu e, zdá sa, že Ehm, som si dobre zapamätal, čo povedala Teresa May, keď nastupovala do funkcie. Bolo to veľmi zaujímavé. Ona jasne povedala, budem rešpektovať mandát, ktorý som dostala e, od britských občanov a formou referenda a zariadím to tak, aby Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ, pretože toto je rozhodnutie občanov. Ja chápem, čo hovorí pán Corbett, e, Um, viem, že napríklad vo Škótsku 60% hlasovalo za zotrvanie v Spojenom kráľovstve. E, aj v iných oblastiach samozrejme sú takí, ktorí si želajú, aby sa neuplatnilo rozhodnutie referenda. Ale bohužiaľ, ja si spomínam aj na to, čo sa odohrávalo vo Francúzsku, keď uh, zlyhala ústava a tie antieurópske pocity e, v podstate sa živili tým, že e, politické e, elity odmietli implementovať rozhodnutie, ktoré v referende prijali francúzskí občania. Ja veľmi rešpektujem Spojené kráľovstvo a Anglicko. Ja, ja milujem túto krajinu, ale napriek tomu nemôžeme očakávať jednostranné rozhodnutie. Pán Korbet, ja od vás žiadam, keby som ja bol Brit, tak by som mal mm, asi vašu pozíciu, samozrejme, ale ja som Francúz, takže niekedy medzi nami sú konflikty, ako viete. Ja e, chcem, aby naši experti nám povedali, čo sa môže politicky stať, ak Spojené kráľovstvo nebude notifikovať článok 50 aké máme my možnosti, aké máme my právomoci konať v tejto otázke. Vy ste to spomenuli, pani predsednička. Ja som, sa, ja som žiadal o slovo už predtým, vy ste položili tú otázku, ale ja ju mám tiež. Toto je veľmi dôležité, my nemôžeme predsa ostať v nejakom vzduchu prázdne, v tomto váku. Chcem, aby experti nám povedali, čo si oni myslia o tom, o tejto otázke. Thank you. So now, now I think we, whoever wants to start and which questions you want to pick up. Tak eh, môžete si experti vybrať, na ktorú, odpoveď, na ktorú otázku chcete dať odpoveď ako na prvú. Ďakujem veľmi pekne za tieto veľmi zaujímavé eh, otázky, na ktoré nebudem schopný odpovedať na všetkých. Veľa, ja by ja som pôvodne chcel odpovedať eh, na každú jednu, ale nebude to možné. Ja chcem však odpovedať na tie, nad ktorými som sa predtým zamyslel. Lebo tie témy sú tak rozlič, rozličné, že ani asi nie je možné mať dopredu pripravenú odpoveď na všetko, ale sú tu určité také centrálne horizontálne témy. A ja by som v prvom rade chcel reagovať na tieto odpovede určitou formou logikou. Napríklad pán Korbet. To, ja si myslím, že to rozhodnutie bolo vykonané. Bolo vykonané formou e, referenda, ktoré bolo ohlásené. Teda toto je rozhodnutie a to je veľmi dôležité. Voči tejto situácii možno zaujať rôzny postoj. Prečo niektorí to chcú považovať za neexistujúce rozhodnutie? Možno to vyhovuje trhom, ale nie je to pravda. My to môžeme prirovnať naozaj rozvodu a aj sme to urobili. A Dajme tomu, ak si povieme, ak si manžela povedia, že sa rozvedú do troch rokov, tak no, sa to, sa to urobí. Co to tak udeje? Eh, Čiže <laughs> kto vie, ako sa zmenia za tri roky podmienky, že? No a v tejto chvíli uh, my máme v ruke ako rozhodnutie na to referendum, ale téma celková, alebo to, ako to naozaj vypáli, tak to je stále otvorené. Hej. Nik, nikto zatiaľ nevie, kam nás e, to dovedie, kam nás veci dovedú a pán Korbet e, položil otázku, ktorá bola taká, čo by sa udialo, ak e, Británia nepožiada o vystúpenie. Ak nepožiada, no tak bude to tak ako doteraz asi budeme pokračovať ďalej. Ďalšia kolegyňa Majte Panason Kondua sa pýtala, či je možné stiahnuť e, túto žiadosť alebo notifikáciu. A ja si myslím, že to možno stiahnuť, ale ono to všetko niečo stojí, že ono to má náklad, alebo teda e, cenu politickú. Na druhej strane treba vidieť aj výhodu toho, že tak Spojené kráľovstvo, ako aj Európska únia teraz môžu uvažovať o nejakom novom základe toho spolunažívania, aspoň podľa môjho úsudku. Tak e, čo ešte možno chcieť, že? Samozrejme, všetko niečo stojí, aj to prijaté rozhodnutie už niečo stálo, ale v tomto zmysle si myslím, že treba pracovať. A teraz ďalšia otázka. Neviem, kto to bol. Myslím, že pani Spinelli, Spinelli tá položila otázku týkajúcu sa ref, prípadná referenda, referenda Výrska a Škótsku. Aký je náš názor? No, ja si myslím, že by bolo najlepšie, keby boli položené určité podmienky, za ktorých Škótsko a Írsko, čo je trocha rozdiel, aby neboli nútené mm, organizovať referendum, pretože ja si myslím, že to nie je dobrá vec takéto referenda v rámci Európskej únie zvolávať, lebo to nič, nič dobré neprináša. Tu e, takéto gesta, alebo to je čisté gesto. Mm, ale to má zároveň podobu rozhodnutia, ktoré ovplyvňa budúce vzťahy. A zároveň to tie krajiny nejako nezavizuje. Toto teda čisté gesto, tieto regióny teda, a nie, nejako ich to nezavezuje obhajovať svoje práva. Takéto referendum prípadne zvolať. Ja si myslím, že na to možnosť je pani Barec prišla s tou myšlienkou, že toto je téma e, skôr politická, ja s tým súhlasím. E, mne samozrejme neprináleží hovoriť parlamentu, čo má robiť, ale toto je podľa mňa obrovská príležitosť. Je to obrovská príležitosť e, na to, aby Európska únia vykonala krok vpred. A ja som si veľmi pozorne prečítal E, vašu správu o budúcnosti Európskej únie. A toto sú práve okolnosti, ktoré, <laughs> toto sú práve tie okolnosti, ktoré nám nielen umožňujú, ale e, núťa nás, žiadajú od nás, aby sme urýchlili rokovanie a skúmanie návrhov v tom procese budovania Európy. Tu máme príležitosť rozbehnúť na novo diskusiu. Ja som bol na tomto výbore, kde eh, pán poslanec Kostas navrhol, navrhol konvent eh, nový a mne to samozrejme neprináleží, ale ja si myslím, že teraz vlastne všetci očakávajú, že ako si premyslíme celú tú situáciu na novo. My musíme jednoducho dať odpoveď, politickú odpoveď, konkrétnu. Neviem, či som odpovedal všetkým, aspoň tie veci, na ktoré ja som chcel odpovedať, tak som sa snažil pokryť, ale Všeobecne si myslím, že aj pán Gorbet to hovoril, ako možno zabezpečiť, aby v prípade, že dojde k zmene názoru po nejakej dobe, alebo že proste nebude v platnosti nová zmluva do tej lehoty stanovenej, čo, čo s tým a čo. To je, neviem, to je úvaha, ktorú môžeme vykonať, ale ak sa vytvorí dohoda, tak e, sa môže hovoriť aj o možnosti návratu. Nie, ne, nenapadá veľa vecí, ako to urobiť, ale tá možnosť by mala byť. Ja si myslím, že veľa možných krokov. V prvom rade zatiaľ vystúpenie nebolo iniciované a to ešte predtým treba stanoviť podmienky, ktoré e, umožňa bez vytvárania nejakých interných problémov to vystúpenie, tak ako ho ľudia požadujú. Po druhé, ak dojde k tomu vystúpeniu, tak, e, alebo teda ak bude oznamené to vystúpenie, tak treba rešpektovať práva všetkých občanov a treba stanoviť také podmienky, aby e, nenarúšali celý ten proces. A Európska únia e, už teraz akceptuje, že Spojené kráľovstvo má veto pra, pra, prakticky vo všetkom a otázka, alebo teda, pardon, má, má e, výnimku takmer zo všetkého, čiže neviem, možno stačí len prehlbiť tento model. Všetci vieme, že je čas asi ísť týmto smerom. Teraz vy. Kto, je, kto pôjde ďalší? René, hovorí predsednička. Ďakujem. Zaznelo veľmi veľa zaujímavých otázok. Tento workshop je určite len začiatkom. Nemôže to byť nejakým završením diskusie. Ja rozdelím otázky do štyroch kategórií. Čo sa stane pred notifikáciou, čo sa stane po nej, čo bude súčasťou rokovaní a potom na záver čo budeme robiť, keď už budeme mať e, vyrokovaný návrh zmluvy. Takže otázka pani Hübner. Čo znamenajú slova shall notify? Áno, je to právny záväzok, je to povinnosť členského štátu, keď sa rozhodne vystúpiť z EÚ. A čo znamená rozhodnutie decision? Ja to chápem ako odkaz na vnútroštátne ústavné právo. Ústavné právo definuje, e, keď sa príjme toto rozhodnutie v danom štáte, ako postupovať. E, podľa britského vnútroštátneho práva referendum má poradný charakter, nie je záväzný, ale vidíme, že napriek tomu sa tu formuje určitá vôľa. Ale nie je to záväzné z ústavného hľadiska. Steve, neviem, či sa nemýlim. No a pán Šopflin sa pýtal takisto. E, keď to prepojme s článkom Ehm, môžeme sa dostať do situácie, že ak článok 50 nebude spustený, tak Európska komisia ho môže vykonať a môže na Európskom súdnom dvore začať konanie o porušení zmluvy. Ale neviem si predstaviť, ako by Európska komisia mohla začať takéto konanie proti členskému štátu za to, že prijal politické rozhodnutie. Takýto precedens neexistuje v judikatúre. Článok 4.3 E, sa môže použiť, aby rada hlasovala. Rada musí hlasovať, ale neexistuje e, žiadna povinnosť nejakého výsledku tohto hlasovania. Čiže článok 4.3 by sme mohli prepojiť s povinnosťou notifikácie. Ak to bude trvať dlho, toto bolo ľudové hlasovanie, ktorého výsledkom bolo určité vyjadrenie záujmu. Ale ja si nemyslím, že by sme takýto postup mali uplatniť, pretože by to prekročilo hranicu toho, čo je právne uplatniteľné. Ale článok 4.3 aj tak má určitú špecifickú úlohu, podľa mňa, najmä v súčasných legislatívnych postupoch. Už sme videli, že Spojené kráľovstvo sa rozhodlo e, neprevziať politické predsedníctvo. Toto právne nie je od nich vyžadované, ale je to politicky rozumné rozhodnutie. Takisto nová revízia nariadenia o finančných trhoch. Otázkou je, či Spojené kráľovstvo bude robiť obštrukcie na rade alebo nie, ale teraz vidíme, že um, Spojené kráľovstvo sa už nechce zúčastňovať na tomto nariadení, čiže článok 4.3 tu má uh, väčšiu úlohu stále. E, Spojené kráľovstvo sa nechce zapájať do týchto iniciatív na rade. Bola tu otázka e, Pervonš Perez. Dohoda nesmie poškodiť eurozónu. Toto s tým súvisí. Toto je vec, nad ktorou sa môžeme zamýšľať. Áno, toto bolo dobré slovo na záver. Čiže toto je určitá marža na uplatnenie článku 4.3 tá otázka, čo vlastne, ak, aká žaloba môže byť vznesená e, na Európskom súdnom dvore. Neviem, či môžeme zažalovať Spojené kráľovstvo za to, že nepodá notifikácia článku 50, ale um, strana únie má svoje vlastné pravidla. Únia nemôže akceptovať výsledok, ktorý by porušoval právo únie, keby sa implementoval článok 50. Čiže ako sa uplatní ten článok 50, to Európsky súdny dvor samozrejme môže skontrolovať. Ďalšia, ďalší súbor otázok. Či článok 50 má byť spustený čo najskôr, alebo či s tým je potrebné počkať ešte, či sa má notifikačné obdobie predložiť. Tým sa doká, dostávam späť k všeobecnému zneniu článku 50. Toto je ustanovenie, akých je veľa. E, je politické, napríklad rozpočtový dohľad, e, koordinácia e, ekonomík členských štátov sú veľmi politické. Tieto požiadavky a sú ťažko uplatniteľné v praxi. Ale v článku 50 sú určité usmernenia a línie, ktorými sa môžeme riadiť. Čiže predlženie tej lehoty, na to sa vyžaduje jednohlas, jednomyselnosť, nie kvalifikovaná väčšina. Čiže tým sa ukazuje, že je to naozaj silný nástroj e, v rukách Európskej rady voči členskému štátu, ktorý chce viesť výstupné rokovania. Či, teda je to za predpokladu, že ten druhý štát sa snaží robiť obštrukcie E, počas výstupných rokovaní. Takže tento nástroj, používať ho pred začatím dvojročného obdobia, um, neviem, či by bolo rozumné uplatniť skôr na konci toho dvojročného obdobia. Ďalšia vec. Môžeme nájsť také riešenie, že predlžíme rokovacie obdobie, ale musíme to jednohlasne odhlasovať. Zmluva nehovorí dva roky. Zmluva umožňuje politický manevrovací priestor, umožňuje predlžiť toto obdobie, pokiaľ rada sa môže na tom jednohlasne zhodnúť. A účelom tohto dvojročného obdobia bolo vyvíjať tlak na e, zúčastnené strany v rokovaniach, aby sa snažili o reálne e, riešenia, aby tie rokovania neboli nekonečné, ale ja mám svoje pochybnosti. Neviem, či Spojené kráľovstvo a EÚ sú schopné začať rokovania pred začatím tohto oficiálneho obdobia, ale je dobré eh, si objasniť, čo vlastne chceme ešte predtým, než sa začnú rokovania. Čiže Spojené kráľovstvo potrebuje samozrejme čas na prípravu aby sa pripravilo na rokovania, aj EÚ sa musí pripraviť, ale keď už sa začnú rozprávať, tak musí e, prísť zároveň s tým aj notifikácia Európskej rade. Čiže rokovania by mali začať až po notifikácii. Takto ja chápem článok 50. Ešte máme 5 minút s tlmočením, hovorí predsednička, potom pokračujeme po anglicky. Tretí súbor otázok. Um, čo sa do toho vlastne môže dostať a či je tu potreba zmeny zmluvy? Takže pokiaľ ide o zmenu zmluvy, to je zaujímavé. Nerozmýšľal som nad tým dohlbky, inštitucionálne pravidlá, ktoré sa budú musieť adaptovať, keď Spojené kráľovstvo vystúpi. Koľko bude mať členov Európsky parlament? Maximálne 751? Ako to vyriešime? Článok 14 hovorí, že najväčší členský štát môže mať iba 96 e, poslancov, toľko má Nemecko. E, ako sa bude potom riešiť proporcionalita počtov poslancov? Čiže Európsky parlament bude musieť toto doriešiť. E, a na toto musíme pamätať, ak budeme chcieť zmluv, zmeniť zmluvu. Pred dohodou o vystúpení bude možno potrebné zmeniť zmluvu a my musíme popremýšľať, akým spôsobom. E, Pervonš Bere sa pýtala na to, čo s eurozónou. E, toto je ťažké riešiť e, v súvislosti s dohodou o vystúpení, pretože tá dohoda sa bude týkať najmä Spojeného kráľovstva, nie eurozóny. To je opäť diskusia, ako do tohto zapracovať zmeny zmluvy. Ja nechcem nejako preťažovať tento postup s politickými záležitosťami. A pokiaľ ide o otázku daní, tiež Pervonš Beres, to je takisto veľmi zaujímavé. E, ona opäť odkazovala na to riešenie Eh, šité na mieru. Teraz sa na Írsko a na Spojené kráľovstvo uplatňujú pravidlá štátnej pomoci. A to nám dáva určité vodítko, ako riešiť daňové problémy. Ale čo robiť s týmito daňovými problémami v budúcnosti? Keď sa pozrieme na Švajčiarsko, tam máme dohodu o vkladoch, o úrokoch, licenčných poplatkoch, dividendách. Európska únia um, nemá právomoc ovplyvňovať sadzby dane, ale ako prerozdeliť právo zdaňovať medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Takisto máme nástroje mekého práva, spoločné výbory, napríklad v dohodách FTA. V takýchto výboroch by si Spojené kráľovstvo a EÚ mohli vymieňať názory o, o budúcich fiskálnych pravidlách, ale tu chcem upozorniť, že e, občianská spoločnosť takéto výbory oprávnene e, kritizuje, pretože sa uplatňovali aj pri príprave dohôd CETA a TTIP. No a potom doložka kondicionality. To je zaujímavá myšlienka. E, tu by sme mohli nájsť riešenie toho problému dvojročného obdobia versus potreba dlhšieho obdobia článok 50 musí zohľadniť aj budúci rámec a zohľadniť to znamená, že to nie je potrebné riešiť detálne, ale musí tam byť právne e, platný odkaz a doložka e, podmienenosti je jednou z možností, čiže dohoda vstúpi do platnosti, keď už budeme mať dohodu o budúcich vzťahoch Čiže dáme tam tú do, doložku kondicionality, aby sme rokovali o budúcnosti, ale nebudeme mať ešte určené, ako tá budúcnosť bude vyzerať. Na prvý pohľad je to myšlienka, ktorá z právneho pohľadu by mohla obstať. Um, neviem, či by si vyžadovala jednomyselnosť alebo nie, ale myslím si, že doložka kondicionality by splnila požiadavky článku 50. Toto je potenciálne riešenie tých vecí, ktoré ste vy spomenuli. No a potom Európsky hospodársky priestor a e, dohody na mieru. E, EHP by mohlo byť inteligentné riešenie, pretože tam už máme hotové pravidlá, ktoré by sa uplatňovali. Ale Spojené kráľovstvo v EHP by bolo spoločne s Norskom, Islandom a Lichtenštajnskom. Nebolo by tam samo. A keď tam vstúpi e, len na určitý obmedzený čas a potom bude chcieť vystúpiť, tak e, zvyšné tri členské štáty EHP by s tým mohli mať problém. E, mali by problém s takýmto osobitným zaobchádzaním pre Spojené kráľovstvo. Ja nemám politický mandát, ja som právnik, ale ja by som predsa len uprednostnil doložku kondicionality, než to riešenie európskeho hospodárskeho priestoru, pretože tá doložka kondicionality nám predsa len poskytuje väčší priestor na manevrovanie. Ďakujem Steve Pierce. Ja som napočítal 10 otázok a mám 4 minúty na vyjadrenie, ak sa nemýlim.